dokument ako nesplňajúci podmienky. Ďalším bodom na programe je spoločná rozprava o 36 správach o rozpočtovom absolutóriu za rok 2008 správa Boguslava Liberackého o všeobecnej sekcii 3 Správu vypracovala pani Sender z Rozvojového fondu. Potom budeme hovoriť o správe pána Berta Stejsa o rozpočte Európskeho parlamentu. Potom tu bude sedem správ od pána Čarneckého, Všeobecný rozpočet Európskej únie, Rada, Súdny dvor, Dvor auditorov, ekonomický a soci- hospodársky a sociálny výbor, výbor regionov, Európsky ombudsman a dohľad nad ochranou údajov v Európe. Nasledujú správy od Veronike Matthew. Nebudem hovoriť názvy všetkých týchto 36 správ. Máte ich pred sebou v programe. Je ich 26, opakujem, 26 pravila naša kolegyňa Veronik Mathieu. Otváram teraz rozpravu a dávam slovo spravodajcom a začína pán Gaje. Mám technickú poznámku. Áno, pán predseda. Vidím, že účtovný dvor nie je prítomný v pléne. Ja by som rád vedel, či máme vysvetlenie, prečo tu nie sú. Rovnako tu nie je prítomná rada, hoci budeme hovoriť o absolutóriu pre radu, to nás na to nám tiež vyvoláva veľa rozpakov a pochybností a preto by sme chceli vedieť vysvetlenie, prečo tu ani oni nie sú. Ďakujem za túto poznámku a že ste upriamili pozornosť na túto záležitosť. Zistíme, možno, že sú na ceste. Overíme si to. Vážení kolegovia poslanci, nasleduje 5-minútová prestávka. Mm. Uh, Kolegovia poslanci, čo sa týka rady, nie je nevyhnutné, aby tu boli jej zástupcovia. Nie sú povinní sa zúčastniť. Očakávam však, že zástupcovia dvora auditorov prídu, dokonca najvyšší zástupcovia dvora auditorov. Zatiaľ tu nie sú a sme veľmi prekvapení, pretože to nie je celkom isté problém dopravy z Luxemburgu. To nie je až tak ďaleko a bez problémov mohli prísť autom. Začneme s rozpravou, aj keď nevieme, prečo zástupcovia dvora auditorov ešte neprišli. Začneme diskutovať bez nich. Vieme, že Hlasovanie je tak či tak odložené. Hlasovať sa bude o dva týždne v Bruseli. O tom sa už rozhodlo. Máme tu iba jednu možnosť začať s rozpravou, aj keď nevieme, či zástupcovia, ktorí tu mali byť, prídu o pol hodinu alebo o hodinu. Nech sa páči, máte slovo. Pán Ody. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Rád by som povedal, že aj keď neviem, aké vysvetlenie nám poskytnú a nie sú tu s nami tí, ktorí robia audit európskym inštitúciám, chcem protestovať proti neprítomnosti zástupcov rady a zástupcov dvora auditorov. Chcem protestovať. Dámy a páni, Začneme s rozpravou, hovorí predseda. Začneme s našou prácou. Máte slovo, pani kolegyňa. Ďakujem pekne za slovo. Neobvinujme len radu. Chyba nám tu generálny tajomník parlamentu, predsa absolutórium je taká dôležitá téma, že by sme skutočne boli veľmi radi, keby aj on bol dnes s nami, nielen zastupcovia rady a dvora auditorov. Ďakujem za váš príspevok. Generálny tajomník príde neskôr, nepochybne príde. Začneme s rozpravou. Prvý bude Jens Geier, spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Ja by som tiež rád uviedol, že tento postup je relatívne ťažký. Podľa mňa je ťažké začať rozpravu bez toho, aby tí, ktorým máme udeliť absolutórium, s ktorým chceme diskutovať o dôvode, napríklad odloženia absolutória, chceli by sme s nimi o tomto rokovať a nemáme ich tu prítomných. Poznáme kolegov, ktorí tu sedia z výboru, poznáme svoje vzájomné stanoviska. To, že si môžeme spoločne o tom pohovoriť, to je veľmi milé, ale nebude to nejako prínosné. A v tejto súvislosti navrhujeme, aby sme vo výbore rokovali o tom, aby sme formálne pozvali tie inštitúcie, o ktorých absolutóriu budeme rokovať a ak nebudú prítomní, aby sme z toho vyvodili dôsledky. Kolegyne, kolegovia, tento proces udelovania absolutória prichádza v neľakej situácii. Finančná kríza e, vedie k tomu, že všetky vlády preverujú svoje rozpočty a musia sa uistiť, že ich rozpočtové výdavky sú efektívne. Nachádzame sa v prvom roku nového legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu a máme dočinenia s novou komisiou, pri procese udeľovania absolutória však máme e, dočinenia s rozpočtom 2008 ešte starej, starou komisiou. E, k týmto novým perspektívam však patrí aj nový prístup E, zo strany členských štátov, pretože Lisabonská zmluva ich e, považuje za spolu zodpovedných e, za rozpočet EÚ. V rámci preverovania rozpočtu na rok 2008 spravodajca chcel zabezpečiť, aby komisia v plnej miere sa sústredovala na vylepšenie možnosti kontroly rozpočtu a členské štáty, aby sa zúčastňovali tohto procesu. Toto je náš spoločný cieľ našej skupiny socialistov a demokratov v výbore pre rozpočet, aby každá rozpočtová správa vychádzala z posudku dvora auditorov a aby bola lepšia ako predchádzajúca. Rada sa ujala svojej kľúčovej úlohy, e, čo sa týka úlohy členských štátov, e, ale dvor auditorov sa neustále snaží prekonať nedostatky, ktoré vyplývajú z výročnej správy a e, strvania viacročných programov a to tým, že sa budú predkladať pravidelné správy. My však máme veľké obavy vzhľadom na špecifické úlohy, najmä tie, v ktorých Európska únia musí aplikovať svoje priority. Súdržnosť Európskej únie je zásadná a preto finančné prostriedky v štruktúralnej politike sú veľmi významné. Potrebujeme e, výrazný boj proti Mm, nevhodnému využívaniu týchto prostriedkov eh, a keď chceme vymeriavať eh, výsledky eh, využívania týchto nástrojov, musíme presne zadefinovať, kde sú nedostatky ich využívania. Vieme, že akčný plán pre štruktúrne fondy predpokladá, aby sme teraz e, počkali na výsledky konkrétnych programov v tejto oblasti. E, zásadné procesy v členských štátoch e, je potrebné umožniť, najmä čo sa týka aplikácie pravidel zo štruktúrnych fondov. My nechceme, aby však bol umožnený prístup do Európskej únie nejakými zadnými dvierkami, čo sa týka pozmeňovacích návrhov skupiny EPP najmä k prístupu Turecka do Európskej únie, to podľa nás nie je správne. E, očakávame naliehavo vymenovanie generálneho riaditeľa pre e, orgán OLAF a aby sa ukončila e, nekonečná rozpráva a aby došlo konečne k reforme OLAFu a k lepšiemu fungovaniu tejto inštitúcie. No v neposlednom rade kroky zahraničnej politiky prejav rozhodnosti Európskej únie, ďalej schopnosť spoločne riešiť problémy. K tomu e, je potrebné, aby sme konali efektívne. Aj v tých najťažších podmienkach v najbližších mesiacoch musíme spoločne s komisiou rokovať o súčasnom riadení prostriedkov Európskej únie a tiež o tom, ako by sme mohli v budúcnosti pristúpiť k financovaniu zahraničnej politiky Európskej únie. Musíme povedať, že sme spoloční, spokojní s krokmi komisie, ktoré komisia prijala k výročnému hodnoteniu členských štátov, pretože tým sa priblížime k uskutočneniu predchádzajúcich požiadaviek socialistov a demokratov. Sú potrebné isté korektúry a znovu začlenenia, pretože a sa snažíme o zníšenie chybovosti. Je tu možnosť, aby bolo požiadané absolutórium pre komisiu v tejto súvislosti napriek istým výhradám. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Druhým rečníkom, druhou rečníčkou je pani Ayala Sender, spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes nesieme zodpovednosť za to, aby sme preverili absolutórium pre 7., 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond. E, ocitáme sa teraz v neľahkej e, situácii, pretože došlo k zásadným zmenám e, v rámci inštitúcií EÚ. A došlo tiež k viacerým krízam, ktoré sa výrazne prejavujú a zdôraznili ešte potrebu európskej pomoci účinnosti fungovania inštitúcií a transparentnosti tak, aby občania Európskej únie mohli naďalej vnímať pozitívne túto pomoc. Z hľadiska pôsobenia inštitúcií toto prichádza tiež v čase, keď eh, nedávno dobudla účinnosť eh, Lisabonská zmluva a Máme eh, tiež nový úrad vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku a tiež spoločnú zahraničnú službu. Teda na jednej strane môžeme vylepšiť implementáciu a účinnosť zahraničnej pomoci. A aj keď sa snažíme vylepšiť e, európsku rozvojovú pomoc, myslíme si, že môže tento proces byť podkopaný e, zmenami v riadení a roztrieštenosťou riadenia. Teda potrebovali by sme, aby komisia nám poskytla zvýšenú bezpečnosť na to, aby sme sa neodklonili od našich cieľov, je potrebné postupovať jasne a musíme mať presný prehľad o tom, ako nový systém bude mať dopad na rozvojovú spoluprácu. Ďalej, čo sa týka konkrétneho finančného roku, o ktorom hovoríme, rada by som zopakovala niečo, čo som už uviedla, a síce, že Európsky rozvojový fond sa musí stať súčasťou rozpočtu na to, aby sa zvýšila efektívnosť a transparentnosť a tiež, e, aby sa zlepšili kontrolné mechanizmy. Je to mimoriadne dôležité pre komisiu a parlament, pretože my e, sa musíme držať svojich požiadaviek na najbližší finančný výhľad. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby plánovanie bolo spoločné, tak aby sme zvýšili efektívnosť našich opatrení. Musíme sa uistiť, e, aby 10. Európsky rozvojový fond e, sa sústraďoval na obmedzený počet, na obmedzený počet oblastí, tak aby sme e, neostali príliš na povrchu a aby mimovládne organizácie e, mohli konať čo najefektívnejšie priamo v teréne, pretože tieto sú najefektívnejšími faktormi v prípade potreby pomoci. Dúfame, že Európska komisia bude schopná splniť tieto ciele. Tento finančný rok E, nás uspokojuje, pretože vyhlásenie o spokojnosti e, je prínosné. E, ďalej, čo sa týka výdavkov komisie, nie sú tam žiadne zásadné problémy s transakciami. Ale je potrebné vylepšiť ten pomer kvantifikovateľných ako iných chýb a tiež urobiť lepší postup v platbách Tiež nás veľmi znepokojuje, že dvor auditorov sa nevie dostať k významným dokumentom, ktoré predstavujú okolo 6 e, významných platieb. Potrebujeme definitívny dokument aj kalendár ad hoc, aby dokumentácia finan- e, spoločného financovania nebola postihnutá nedostatkom prístupu k informáciám. E, finančný postup bol uspokojivý vzhľadom na 7. fond a tiež jej presun salda do 9. fondu a tiež 10. rozvojový fond bude rovnako dobre fungovať a dúfajme, že komisia zrealizuje e, všetky platby, ktoré ešte neboli realizované. Ďalší z významných bodov je že zdroje z 9. a 10. Európskeho sociálneho fondu nie sú pokryté e, tým vyhlásením a preto by mali byť zahrnuté do bodu B. Ďakujem, pán Barstals, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Ja som si položil otázku, čo to vlastne znamená absolutórium. Je to verejný postup, je to verejná analýza a kritická analýza rozpočtu. A ja som to urobil v prípade Európskeho parlamentu za rok 2008. Členovia parlamentu aj občania môžu pochopiť, ako fungujú jednotlivé organizácie a inštitúcie, ako sú riadené a ako aj funguje parlament a občania majú právo vedieť, aká je aj budúcnosť a aké boli náklady a výdavky napríklad 4,8 miliard v roku 2008 ale v roku 2011 to bude viacej. Je to veľa peňazí a preto si musia položiť otázku, ako to je a takýto, takáto kritická analýza umožňuje urobiť postup vpred. Európsky parlament eh, urobil niekoľko eh, reforiem, napríklad zavedenie nového štatútu pre asistentov, poslancov a tak ďalej. Tiež sa to kriticky zanalizovalo, rovnako ako nadobudnutie nových budov v Štrásburgu. Rovnako eh, bolo potrebné vypracovať ekologické štúdia, dopadové štúdie o ekologickom dopade mm, našej aktivity Snažili sme sa o 25 znížiť spotrebu elektrickej energie. Podarilo sa nám e, prejsť na čím ďalej viacej zelenej energie. Znížili sme o 17 emisie CO2, znížili sme dokonca o 50 e, naše odpady kompostovaním a recyklovaním. Takže týmito údajmi som chcel uviesť nový koncept e, nejakých e, škôd, ktoré e, je samozrejme, e, že musíme uvažovať, že náklady, ktoré má Európsky parlament, môžu mať niekedy negatívny dopad na reputáciu parlamentu a preto treba k tomu takto pristupovať a preto sme v EP vypracovali alebo um, vytvorili orgán kontrolóra, ktorý kontroluje tieto výdavky a je teda potrebný tento kritický prístup, aby sme boli transparentnejší a preto navrhujem, aby sme vytvorili systém overovania a ja som za to, aby sme boli čo najzodpovednejší na všetkých stranách. A navrhujem, pán predseda, aby E, sme udelili Európskemu parlamentu absolutórium. E, neskonštatoval som žiadne veľké chyby, podvody ani zneužitie peňazí. Samozrejme, boli aj kritiky, ale v každom prípade tieto kritiky ukazujú, že môžeme veci robiť lepšie a musíme dávať pozor, aby pri budúcich voľbách v roku 2014 aby e, nás európsky občania videli tak, že tu nemáme žiadne škandalozné prípady a problémy. Musíme urobiť všetko preto, aby ani v tlači sa nezjavovala kritika na našu adresu. Obrátil som sa na generálneho tajomníka a predsedníctvo parlamentu, aby som predložil niekoľko návrhov či prostriedkov, aby sme zabránili takýmto kritikám alebo sa vyhli takýmto kritikám mass media. Napríklad, aby sa dávalo pozor na vyhlásenia jednak generálnych tajomníkov a ďalších funkcionárov Európskeho parlamentu a ďalšie návrhy, napríklad aby veľmi zložitý systém verejných zákazok bol zrevidovaný, pretože to je tiež veľmi veľké rizikové pole. Rád by som sa uistil, že eh, aby aj v budúcnosti sa veľmi eh, dobre a správne spravovali verejné fondy. Spolupracoval som samozrejme aj s tieňovými spravodajcami, predložili sme veľmi dobré pozmenujúce návrhy. 50 eh, návrhov predložilo EPP, to je aj veľká súčasť mojej správy. Myslím, že došlo k určitej interferencii niektorých štruktúr parlamentu a ja to ľutujem, pretože ja osobne ako proeurópsky člen parlamentu, ale tiež kritický člen som chcel e, pristupovať pozitívne a konštruktívne v prípade tohto absolutória. Ďakujem, kolegovia. Slovo má pán Čarnecký. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. Myslím si, že celkovo všetky inštitúcie, ktoré mám na starosť vo svojej správe, najmä Súdny dvor, Dvor auditorov, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regionov, Európsky ombudsman a dohľad nad Európskou ochranou dát. Vo všetkých týchto inštitúciách sa pozorovali zlepšenia, i keď situácia nie je dokonala. Najťažším prípadom je rada. Naša spolupráca s radou ešte má ďaleko do dokonalosti, najmä čo sa týka rozpočtových záležitostí. Rozhodol som sa rozhodnutie udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi rady odložiť. Toto bol môj návrh, ktorý som predložil rozpočtovému výboru a môj návrh bol akceptovaný. Situácia bola podobná i minulý rok. Koordinátori rozpočtového výboru sa stretli so zástupcami španielského predsedníctva a títo povedali, že si vážia kroky, ktoré sa urobili na zlepšenie účtov rady, ale napriek tomu sme minulý rok spochybnili niektoré záležitosti ktoré vykonávala rada a odpovede rady neboli uspokojivé podľa mojej mienky. Koordinátori všetkých politických skupín mi vyslovili podporu pri rozhodnutí oddialiť udelenie absolutória. Sú to isté aspekty spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, ktoré nie sú vyjasnené. Sú tu mimo rozpočtové opatrenia a účty, ktoré takisto nie sú jasné. Sú tu problémy s niektorými faktúrami a takisto si treba ujasniť, aký je základ všetkých týchto účtovných postupov. Stredávame sa tu s paradoxnou situáciou. Rada nám síce odpovedala na niektoré naše otázky, ktoré sa týkali predchádzajúceho rozpočtového roku, ale nie na otázky týkajúce sa tohto rozpočtového roku, ktorý preberáme. Súd, dvor auditorov upriamil našu pozornosť na eh, nie celkom jasné procedurálne postupy pri verejnom obstarávaní a preto apelujeme na radu, aby verejné obstarávanie zlepšila. Ešte eh, len nás musia presvedčiť, že sa im podarilo skrátiť niektoré tieto procedúry a že bremeno nespracovaných písomností sa zmenšilo. Sme radi, že sa tým zaoberá špecializované pracovisko na rade, citeľné zlepšenia už boli pozorované v porovnaní s minulým rokom, ale pracovníci súdneho dvora boli dosť neochotní predložiť vyhlásenia o záujmoch. Prostriedky, ktoré boli pridelené súdnemu dvoru, sa zdajú byť vynaložené náležitým spôsobom. Chýbajú nám len dokumenty, ktoré podporujú tieto vynakladania prostriedkov. V tejto oblasti sa ich práca ešte môže zmeniť. Sú tam isté rezervy. Teraz niečo k hospodárskému a sociálnemu výboru. Audit dvora auditorov dopadol priaznivo. Všetko vyzerá byť v poriadku, ale vždy je priestor na zlepšenie. To znamená, že všetky opatrenia vo finančnej sfére treba rovnako aplikovať na všetky európske inštitúcie. Bohužiaľ, je tu dohoda o administratívnej spolupráci s hospodárskym a sociálnym výborom a s výborom regiónov, kde isté štandardy interných auditov už boli harmonizované a sme radi, že vidíme takýto postup na rozdiel od minulého obdobia. To isté platí pre európskeho ombudsmana. Záverom, problémy, ktoré, ktoré máme, sa týkajú väčšinou rady. Ďakujem, držme sa stanoveného času. Ďakujem vám za príspevok a mám pre vás informáciu. Skontaktovali sme sa so šéfom kabinetu predsedu dvora auditorov a overili sme si aj, ako sa to dialo v poslednej rozprave v Európskom parlamente, keď sme hodnotili 2008 a 2009. Vtedy počas našej rozpravy neboli prítomní zástupcovia dvora auditorov ani zástupcovia rady. Neboli vtedy prítomní pri rozprave. Mám tu i pripomienku pána Kalderu, ktorý je predsedom Dvora auditorov, že pozícia stanovisko súdu v technických záležitostiach má na starosti stretnutie rozpočtového výboru. Je to technická odborná záležitosť, ktorá sa má oddeliť od politických rozpráv v plenárnom zasadnutí. Pán Kaldera vyjadril želanie skontaktovať sa so mnou v týchto dňoch a vysvetliť stanovisko súdneho dvora vo vzťahu, opravuje sa predseda dvora auditorov, čo sa týka našich rozprav. Overili sme si aj, že za ostatné dva roky neboli prítomní zastupcovia dvora auditorov. To je informácia pre vás. Možno ak by sme si želali na budúce, aby boli prítomní budúci rok pri tejto rozprave, tak potom by sme ich mali pozvať a budú prítomní. Boli informovaní o našom stretnutí tak či tak aj tento rok, ale nezúčastnili sa ani minulý, ani predminulý rok. Celkom iste budú prítomní v oktobri a novembri, pretože vtedy budú predkladať svoje správy. Viem, viem, že musíme si vypočuť technické poznámky. Hlásite sa, pán Gerblander, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som pochopil, že dvor auditorov nie je prítomný, ale pokiaľ ide o neprítomnosť rady aj za posledné dva roky, to len jednoducho preukazuje, že tu máme štruktúrálny problém, to nie je konkrétny problém. Ja si myslím, že je to aj ukazovateľom postupu či prístupu rady k ich zodpovednosti a k tomu, akým spôsobom sa spravujú verejné fondy, tak ja si myslím, že Európsky parlament by mal rade vyslať veľmi jasný signál a navrhujem, aby časť absolutória pre radu aby táto rozprava bola presunutá na iný čas. Ďakujem pekne. Teraz pán Čarnecký opäť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za to, že ste nám poskytli tieto informácie o neprítomnosti dvora auditorov, ale musím zdôrazniť, že teraz zažívame obdobie po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy a úloha Európskeho parlamentu sa zvýšila, rozšírili sa právomoci a teraz z politického hľadiska by sme mali očakávať zástupcov rady, aby boli prítomní na našej rozprave, tak ako povedal môj predrečník. Myslím si, že toto je rozpráva, ktorá je mimoriadne dôležitá pre našich daňovníkov, pre našich voličov a mm, podľa mňa rada nemá právo na ignorovanie tejto rozpravy. Mali by sme odložiť rozpravu a absolutóriu pre radu a musím opäť zdôrazniť, že rada nebola vôbec konštruktívna v procese prípravy, keď sme sa stretli s koordinátormi vo výbore pre rozpočet. Myslím si, že ich neprítomnosť na tejto rozprave iba dokazuje, aký nekonštruktívny sú. Ďakujem pekne. chápeme vaše stanovisko, pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda, vážni kolegovia. Keď pristupujeme k postupu absolutória, keď hlasujeme, Európsky parlament preberá plnú zodpovednosť za rok 2008. Teda to je chvíľa, keď preberáme zodpovednosť z rúk komisie, rady, všetkých ostatných inštitúcií na svoje vlastné plecia. Nie je to teda len formálne rozhodnutie, je to veľmi dôležitý moment. Avšak dohodli sme sa, že budeme pokračovať v rozprave a nebudeme zabúdať na to, že máme objektívne dôvody. Nie je ľahké prísť sem do, zo Španielska. Ja som prišla osobne z Azerbajdžanu cez Baku a môžem teda povedať, že tiež som nemala ľahkú cestu. Podľa mňa by bolo vhodné, keby sme požiadali tie inštitúcie a aj ostatné inštitúcie, ktoré prijímajú absolutórium, aby prejavili svoj záujem a aby boli prítomní pri hlasovaní v máji, keď prebehne. Toto je môj návrh. E, ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Ody. Oui, Ďakujem, pán predseda. Máme zvykom, že keď nie sú e, v radách rady zastúpení predstavitelia, tak by sme nemali byť pokriteckí a mali by sme sa vyjadriť. Ja si myslím, že rozprava by mala pokračovať. Ako administratíva povedala, nemáme kompetencie zmeniť program plenárky, je to vo vašej kompetencii, keď otvárate plenárne zasadnutie, tak ja navrhujem, aby sme pokračovali v programe, ale znovu opakujem moje polutovanie nad tým, že tu rada nie je vážni kolegovia, ja sa kontaktujem aj s dvorom auditorov, aj s radou ešte dnes. A veľmi jasne prednesiem, aké sú naše očakávania do budúcnosti aj voči rade, aj voči dvoru auditorov. Veľmi jasne povieme, že si želáme, aby boli prítomní počas takýchto rozpráv. Okrem toho, osobne sa porozprávam s predsedom vlády Zapaterom, ktorý teraz predsedá rade tento rok. Teda budem sa snažiť nejakým spôsobom vyriešiť tento problém do budúcnosti. Ďakujem pekne. To je skutočný zázrak, pán minister zahraničných vecí. Vidíte to, kolegovia? Hovorili ste o tom, aký sme mocní po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Vidíte to na vlastné oči, aký sme mocní. O niekoľko minút, za niekoľko minút sa rade podarilo prísť. Ďakujeme veľmi pekne, pán minister zahraničných vecí a predseda, súčasný predseda rady. Skontaktujem sa s dvorom auditorov, s jeho predsedom a Požiadam ich, eh, aby sa rozhodne zúčastňovali našich rozpráv. Aj eh, ostatné inštitúcie vyzvem k tomuto. Všetkých dnes kontaktujem a vyzvem ich k tomuto. Ďakujem pekne, teraz pokračujeme. Prosím, eh, držte sa rečníckého času. Veľmi za to prosím. Ďalej, ďalšou rečníčkou je pani Veronik Matiu, spravodajkyňa. Merci, monsieur le... Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Pán štátny tajomník, som veľmi šťastná, že vás tu vidím a že môžem vystúpiť vo vašej prítomnosti. Ja vás zdravím. Medzi rokom 2000 a 2010 konštatujeme narast o 600 príspevkov spoločenstva do centralizovaných agentúr. Je to z 95 miliónov na 600 tisíc miliónov, hoci teda došlo k takémuto nárastu. V roku 2000 sme mali približne 1200 zamestnancov v agentúrach a teraz je to 4560, 1514 Je to Európska agentúra pre obnovu, tá nebola začlenená a bola zatvorená v roku 2008. A minulý týždeň sme riešili jej posledné absolutórium. Tento náraz je obrovský, ale za obdobie rokov 2000-2010 EÚ musela čeliť obrovským výzvam dvom rozšíreniam 2004-2007, kde pristúpilo 12 nových členských štátov a ďalším výzvam, ako je odborné vzdelávanie, imigrácia, životné prostredie, letecká bezpečnosť a tak ďalej. V tomto kontexte tieto agentúry odpovedajú na špecifické potreby a prispievajú svojimi expertízami k pokroku EÚ a e, riešia tieto významné výzvy. Tieto agentúry a členské štáty musia veľmi úzko s nimi spolupracovať a agentúry sú privilegovaným miestom na túto prácu. Využívanie týchto agentúr na celom území EÚ spôsobuje, že sme bližšie k európskym občanom a takto decentralizujeme aj aktivity spoločenstva rozsah ich práce, ich nárast eh, jednak personálu a rozpočtu zodpovedá ich eh, úlohám a zodpovednosti. Úloha Európskeho parlamentu ako mm, rozpočtového orgánu a rovnako ako dvoru auditorov, táto úloha by mala byť posilnená, aby sme lepšie eh, podporili aj prácu agentúr ale samozrejme je potrebné, aby tieto rešpektovali platné e, pravidlá. Pokiaľ ide o absolutorium roku 2008, opakujem tie časté problémy v mnohých agentúrach nedostatky v postupoch verejného obstarávania, nereálne e, nábory ľudských zdrojov a tiež e, nesprávne postupy pri nábore vysoké prenosy alebo rušenia prevádzkových rozpočtových prostriedkov a často nie sú stanovené konkrétne ciele. Napriek veľkému úsiliu agentúr len veľmi ťažko sa aplikuje plnenie rozpočtu v niektorých agentúrach vzhľadom na ich veľkosť. Malé agentúre, agentúry majú veľké ťažkosti v rozpočtovom postupe a majú problémy s plnením pravidiel spoločenstva Navrhujeme, aby sa vytvorili interinštitucionálne skupiny, aby sa tieto problémy každý rok neopakovali, ale tieto problémy nie sú také veľké, že by ohrozili udelenie absolutória na rok 2008. Ale iná je situácia v prípade Policajnej akadémie, hoci došlo eh, k vylepšeniu situácií eh, v porovnaní s rokom 2007. Sú tam aj tak flagrantné nedostatky pri aplikácii administratívnych a finančných pravidiel. Preto navrhujeme odsunutie na neskôr udelenia absolutória pre Policajnú akadémiu. Navyše odporúčame, aby agentúry zlepšili svoje riadenie a niektoré agentúry išli ďalej a aplikovali a prijali niekoľko pravidiel, napríklad EFSA, pre ňu bolo veľmi e, účinné vypracovanie e, systému hodnotenia rizik alebo environmentálna agentúra vypracovala systém kontroly riadenia pre svoje projekty a využívanie e, svojich zdrojov v reálnom čase, rovnako vylepšenie ďalších pravidiel. Rečnička bola prerušená. Na záver vyzývam agentúry, aby pokračovali v tomto smere. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za vašu správu, za váš príspevok. A teraz by som v mene komisie rád požiadal pána komisára Šametu, ktorý by sa vyjadril v tejto rozprave. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán minister zahraničných vecí, spravodajcovia, stení poslanci. Chcem poďakovať Výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu a mimoriadne pánu Liberackému a ostatným spravodajcom za všetky správy, ktoré vypracovali a za odporúčanie schváliť absolutórium za finančný rok 2008 väčšine ustanovizní. Rád by som po zagratulovala aj pani Sender za vypracovanie správy o Európskom rozvojovom fonde a pani Mathieu za ucelenú analýzu záležitosti týkajúcich sa agentúr. Postup udeľovania absolutória na rok 2008 sa blíži ku koncu. Bol to, bolo to intenzívne obdobie, ale, čo je ešte dôležitejšie, bol to začiatok konštruktívneho dialógu medzi jednotlivými inštitúciami. Dosiahli sme ocenenie od dvora auditorov, ktoré hovorí, že sme dosiahli svoj cieľ. To bolo jasne demonstrované v nedávnych úsiliach Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií, ktoré napredovali preto, že zaviedli lepší systém manažmentu, kontroly, lepšiu administráciu a rozličné akčné plány, ktoré ktorých dobrý dopad na zníženie chyb sa preukázal v praxi. Toto by nebolo možné, keby sme nevypracovali novú generáciu programov pre ďalšie programové obdobia, ktoré sa práve pripravujú. Tam je lepšie vyvážené nastavenie kritérií kontroly, kvality a vynakladania prostriedkov. Spolu s komisármi kolégiu si želáme sa vyjadriť k vášmu udelovaniu absolutória. Sme radi, že sa zlepšilo finančné hospodárenie a že hlavní aktéry sú zodpovední a volaní za zodpovednosť za svoje činy. Úzka a intenzívna spolupráca medzi komisiou a Európskym parlamentom je mimoriadne dôležitá v tejto veci. Všetci však vieme, že to samotné by nestačilo na ešte podstatnejšie zlepšovanie veci v praxi. Potrebujeme rozvinúť nové partnerstvo s všetkými aktérmi, treba aktívnu zaangažovanosť týchto ustanovizní aj Európskeho dvora auditorov. Komisia nebude čakať, kým sa budú novelizovať finančné opatrenia pretože predpokladáme, že každá ustanovizeň si veľmi dobre uvedomuje, aké má nové zodpovednosti po prijatí Lisabonskej zmluvy a že hlavnou zodpovednosťou je zlepšiť finančné hospodárenie jednotlivých inštitúcií. Dvor auditorov má zásadnú úlohu pri schvaľovaní finančného hospodárenia a kontrole finančného hospodárenia týchto inštitúcií. Je to oblasť, v ktorej kontrola rozpočtu sa delí medzi viaceré inštitúcie. Komisia víta, že Dvor auditorov v blízkej budúcnosti uvažuje o rozlíšení rozličných oblastí a poukázania na tie oblasti, kde je riziko chýb vyššie a takisto poukázanie na tie oblasti, kde je kontrola finančných systémov lepšia voči iným oblastiam, aspoň na obdobie od roku 2007 a 2010. Spoločná in- legislatívna iniciatíva takisto môže prispieť k nižovania chybovosti. Je to nová koncepcia, ktorá bude náležite financovaná a dvor auditorov berie toto na zreteľ. Parlament má novú agendu od roku 2010 ďalej do budúcnosti. Všetci všetky zúčastnené strany by sa mali snažiť ešte vo vyššej miere znižovať mieru chybovosti, aby 20 rozpočtu dostalo to najlepšie ohodnotenie dvora auditorov. Je to náš spoločný cieľ zlepšovať finančné hospodárenie a ochraňovať finančné záujmy Európskej únie. Toto bude v srdci novej agendy o ktorej vám poviem podrobnejšie už budúci mesiac. Vaše obavy, ktoré ste vyjadrili k absolutóriu za rok 2008, vezmeme do úvahy a teším sa na ďalšie konštruktívne diskusie. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok, pán komisár. Predstavili ste v ňom stanoviska Európskej komisie a teraz si vypočujeme zástupcov parlamentných výborov. Michael Geller, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V rozpočtovom roku 2008 v politických oblastiach, e, za ktoré je zodpovedný výbor AFED, platby vo výške zhruba 5 miliárd eur vykonané. Aj spätne sa potvrdzuje podfinancovanie oddielu 4 Dvor auditorov e, skonštatoval niekoľko nezrovnalostí a e, v súvislosti s Komisiou pre zahraničnú pomoc, pomoc e, a tieto označilo sa iba čiastočne efektívne. Komisia vychádza z toho, že špecifické stanovisko Dvora auditorov, ktorý vyhodnocuje iba časť fungovania komisie a nezohľadňuje viacročný charakter viacerých programov. Mm, podľa mňa je dôležité, že Dvor auditorov nehovorí o podvodoch alebo o sprenevere Um, hovorí o zefektívnení a lepšom využívaní prostriedkov zahraničnej pomoci Európskej únie, ďalej vo vylepšení um, informácií a dokumentov dochádza k prekročeniu lehôd v prípade istých projektov a tiež k neplneniu cieľov. To ohrozuje efektívnosť našej zračnej politiky. To, že dvor auditorov skonštatoval e, zníženie chybovosti, to je chvála. A pôsobenia aj komisie, aj e, nášho výboru, aj spolupráce a rozvojovej pomoci e, je potrebné sústraďovať sa na platný legislatívny zámec. Vynimočná správa na prístup Turecka už naznačuje e, čiastočné zlepšovanie využívania prostriedkov vďaka novému nástroju od roku 2007. Budúce správe, správy o plnení musia sústrediť na to, ako sa krajiny, ktorým sú zacielené naše prostriedky, dokážu vysporiadať a ako dokážu efektívne využiť naše prostriedky pomoci. Požadujeme, aby komisia veľmi pozorne sa snažila vylepšiť v rámci nového finančného rámcu, v rámca plnenie rozpočtových pravidiel a tiež vo vybudovaní novej zahraničnej služby Európskej únie. Avšak celkovo pre oblasť AFET môžem potvrdiť a schváliť a odporučiť absolutórium za rok 2008. Ďakujem pekne, pán kolega Galer. Ďalšou rečničkou je pani Gresna na dve minúty. Ďakujem pekne, vážny pán predsedajúci, vážny pán predseda rady, vážny pán komisár, kolegyne, kolegovia. Už sme tu zažili veľmi zaujímavé ráno a chcela som v podstate povedať niečo iné pôvodne, ale neurobím to, pretože nemôžeme tak ľahko prehliadnúť to, čo sa tu dnes stalo. Podľa mňa máme dočinenia eh, so skutočnosťou, ktorá znamená, že absolutórium ani tejto inštitúcie, ani e, ďalšie inštitúcie neberú seriózne. Jediná inštitúcia, ktorá to musí brať vážne, je komisia. Aj, tá aj e, figuruje ako adresát. A to je zakotvené v zmluve. Všetky ostatné inštitúcie, e, pre nich je otázka absolutória, nie je nejak zmluvne záväzná a to je pre nás problém. Predstavte si o dva roky, tam bude sedieť niekto iný. A keď e, naďalej bude pretrvávať to, že e, ostatné inštitúcie to nepovažujú za dôležité vôbec e, sa zúčastní rozpravy a vôbec ich nezaujíma, čo im chce parlament povedať v rámci tohto postupu. Rada teraz urobila výnimočnú a veľmi chválihodnú výnimku, ale uvidíme, ako to bude ďalej. Teda ak teraz konštatujeme to, čo sa tu udialo v rámci postupu udelovania absolutória, podľa mňa to nesmieme akceptovať. Musíme Eh, si uvedomiť, že teraz je tu snaha zinstitucionalizovať zahraničnú službu Európskej únie a my máme jedinečný vplyv na tento proces, nesmieme sa vzdať tohto vplyvu. Musíme dbať o to, aby parlament a predseda parlamentu, to musím poďakovať za obhajobu našich práv dnes ráno a tiež za to, že sa bude snažiť stretnúť s ostatnými inštitúciami. My to, že máme právo na udelenie absolutória, ak to nebudeme my sami brať vážne a nebudeme nútiť aj ostatné štúdie, aby to brali vážne, tak to nikam nepovedie. Podľa mňa je potrebné zamyslieť sa nad tým, tak ako sme to robili doposiaľ, to už nemôže pokračovať. Rada by som sa teraz obrátila priamo na radu. Rada po Lisabonskej zmluve je inštitúciou, aj predsedníctvo rady je inštitúciou, očakávame okamžitú legitimizáciu schvaľovania rozpočtu rady musíte e, zabezpečiť, aby to bolo zakotvené v zmluve vašej rozpočtové právomoci, musíte e, legalizovať e, tento stav a k tomu vás chcem veľmi otvorene vyzvať a vopred vám za to ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Gresle. Ďalšiu rečničku je pani Hauk na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ja by som rada uviedla jednu jedinú pripomienku. Je to jedna vec, ktorú považujem za škandál. Ide tu o Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme. Od mája 2005 sú tam vysoko kvalifikovaní ľudia a musia pracovať v nepriateľskom prostredí. Až doposiaľ švedská vláda nebola schopná uzatvoriť dohodu o sídle tejto inštitúcie, ale chceli túto agentúru za každú cenu, rovnako ako všetky ostatné členské štáty, ktoré sa vždy zo všetkých síl snažia o agentúru. E, preto pracovníci nemajú žiadne e, osobno, osobné čísla. Tieto čísla však využíva verejná administratíva, inštitúcie a súkromné firmy na identifikáciu svojich klientov. Dôsledky sú také, že deti, ktoré sa vo Švedsku narodia, nemôžu byť zaregistrované. Ďalej elektrický, elektrický prúd, telekomunikácie, e, im nie, nie sú ochotné poskytovať služby. E, ďalej prenajomcovia e, požadujú dlhodobé zmluvy na prenájom miestnosti a priestorov. Ďalej manželskí partnery pre nich to znamená, že nemôžu sa osamotnatiť vo, vo Švédsku, ale sú obrovské ťažkosti aj nájsť si vôbec prácu. Je potrebné skonštatovať, že niektoré základné práva, ktoré sú zakotvené v európskej legislatíve, sú upierané pracovníkom tejto agentúry vo Švédsku. To všetko vedie k tomu, že e, sa to dostalo až na náš výbor pre petície, ale je to neprípustné a nesmieme to akceptovať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Haug. A E, ďalším rečníkom je pán Van Dekam na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozpočte vnútorný trh a ochrana spotrebiteľov, tak tam netreba veľa čo hovoriť. Rozprava prebehla už vo výbore Ehm, vysvetlilo sa viacero prvkov. V roku 2008 sme skonštatovali problém v oblasti ale to sa potom vylepšilo v roku 2009 Bolo by dobre, aby sa tento rozpočet lepšie využíval a zodpovednejším spôsobom, ale nie som si istý, či máme dostatočne, e, mm, dostatočne veľa prostriedkov na to a spôsobov, aby sme to mohli využívať pre túto oblasť. Ešte sa musí urobiť veľmi veľa v oblasti informovanosti, pokiaľ ide o túto smernicu, pokiaľ ide o colné kontroly v členských štátoch, to by sme dnes síce nemali riešiť, ale rád by som k tomu dodal, že členské štáty nemajú dostatok prostriedkov a nezaratávajú um, import tovaru a bolo by potrebné s týmito členskými štátmi uh, lepšie kontrolovať dovoz tovaru. Viacerí kolegovia spomenuli niektoré body, aj komisár, napríklad rozpočtové pravidlá v niektorých bodoch sú veľmi zložité a to znamená, že kontrolné mechanizmy sú tiež veľmi zložité. Vyzývam eh, k väčšiemu, väčšiemu zjednodušeniu a vylepšeniu situácie v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďalšou rečičkou je pani kolegyňa Aja Sender na jednu minútu. Ďakujem. Poprosím vás, aby tá prvá časť bola technická poznámka, pretože som chcela požiadať, aby ešte pred koncom tejto rozpravy, aby som mohla vedieť, či parlament pozval dvor auditorov aj radu a rada by som chcela mať dokumentáciu. A e, keď sa povedalo, že švédske predsedníctvo bolo prítomné, tak by som chcela vedieť, či boli prítomní pri rozprave. A teraz, keby ste prosím spustili e, časomieru pre môj rečnícky čas, prvom rade by som rada zdôraznila, že sme spokojní, ako vysoko komisia zhodnotila a využila svoje viazané prostriedky v prípade transeurópskych sieť, čo dosiahli takmer 100 využitia. Chceme, aby členské štáty adekvátne financovali svoje národné rozpočty v tejto oblasti a pripomínam, že parlament vždy podporoval vysokú a vyššiu mieru financovania a rozpočtovania e, týchto sietí a v roku 2010 sa to vyhodnotí, či to bolo dostatočne účinné. Tiež sme spokojní s tým, ako správne a pravidelne e, sa e, výkonné agentúry realizujú svoje správy v prípade transeurópskych sietí ale znepokojuje nás nízka miera využitia platieb na bezpečnosť dopravu a tá, to, táto miera využitia bola ešte nižšia než v prípade Marka Pola a tiež nízke využitie finančných prostriedkov na e, ochranu e, práv pasažierov. Rovnaká situácia je v prípade Galilea a ľutujeme, že v prípade cestovného ruchu nemáme dostatok informácií. Dúfame, že tento nedostatok sa v budúcnosti vyrieši. Ďakujem pekne, pani Keruni a ja Sendere. K faktickej poznámke sa ešte prihlásil pán kolega Ody. Váhal som, či vystúpiť a mrzí ma, ale aj tak by som chcel povedať a jednak poďakovať rade za, za ich prítomnosť, ale zdá sa mi, pán predsedajúci, že po tom, čo sa komisia vyjadrila, bolo by dobré, aby sa navrhlo aj rade, aby sa ujala slova pretože teda bolo by možné, keď po komisie by vystúpila aj rada, hoci rada sa e, vyjadruje obvykle na konci rozpravy, pretože e, napríklad my sme, e, tam bolo navrhnuté presnutie udelenia absolutória pre rozpočet na radu. Dohodneme sa s radou, či považujú za potrebné vystúpiť alebo nie. Teraz ďalším rečníkom je pán Súria na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Absolutórium je, udeľovanie absolutória je právnym aktom, čo sa týka výboru pre regionálny rozvoj. Nie je dôvod, prečo by sme mali odmietnúť absolutórium, ale toto je politické hodnotenie situácie. Pokúšame sa tu vyjasniť, či sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili na rok 2008 a či sme dostali dobrú hodnotu za peniaze, ktoré sme vynaložili v príslušných oblastiach. Vyhodnocujeme politiku súdržnosti a treba povedať, že v tejto oblasti je mnoho nedorozumení. Rád by som upriamil vašu pozornosť na fakt, že nie každá chyba musí byť podvodom. Veľmi často sa kritizuje priveľa a pripisujeme priveľkú dôležitosť obyčajným technickým chybám. Samozrejme, že dvor auditorov má svoju prácu, ktorú musí vykonať, ale treba to vidieť všetko v kontexte. Čo sa týka jednotných ukazovateľov, nemáme dobrú metodológiu na vyhodnocovanie týchto vecí, potrebujeme ju zjednotiť, aby sme mohli vyhodnotiť výkonnosť, absorpčnú kapacitu a všetky tieto faktory potrebujeme poznať, aby sme vedeli, ako postupovať pre oblasti politiky súdržnosti budúcnosti. Pri výdavkoch iba 33 pochádza z naplánovaného cyklu. Zvyšok výdavkov sa vynaložilo v roku 2006 alebo pred rokom 2008. Preto je veľmi pre nás ťažké posúdiť, či bol nový cyklus vynakladania prostriedkov úspešný alebo nie. V roku 2008 treba len povedať, či bol alebo nebol a pritom v niektorých členských štátoch sa nedosiahla ani úroveň 32 boli tu aj posuny, časové posuny. Vieme, kto je zodpovedný za časové posuny. V niektorých prípadoch aj komisia a parlament. Mali sme tu návrhy, ktoré sa týkajú krízy. Od roku 2008 sme navrhovali zjednodušovanie procedurálnych postupov, ale hoci sme sa snažili zlepšiť veci na našej strane, čo členské štáty, myslím si, že loptička je na ich časti dvorca a musia teraz hrať oni. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Šurian. E, ďalším kolegom je pán kolega López Aguilar. Zdá sa, že pán López Aguilar tu nie je. Teraz pani Báver na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rada pripomenula, že Európska únia má dohodu o svojich krokoch a článok 8 tejto dohode hovorí o rovnosti príležitosti pre mužov aj pre ženy. To je jeden z základných princípov Európskej únie. A kedykoľvek e, máme kroky na Európskej únie, musíme mať na pamäti tento princíp e, rovnosti. Teda aj keď hovoríme o implementácii rozpočtu Európskej únie, keď hovoríme o procese absolutória, aj tu musíme sa snažiť e, zohľadniť tento aspekt rovnosti oboch v oboch pohlaví. To si však vyžaduje isté kroky. Musíme zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii štatistické údaje, čo sa týka spôsobu čerpania prostriedkov z rozpočtu, to musí byť k dispozícii a musíme skonštatovať, že napriek úsiliu, ktoré sme vykonali až do posiaľ, ešte stále nemáme údaje e, k dispozícii. Boli by to údaje, ktoré by nám umožnili veľmi pozorne zvážiť a vyhodnotiť čerpanie rozpočtu. E, to sa týka väzných oblastí, napríklad oblasti, kde sú problémy e, s diskrimináciou. E, chceme bojovať proti diskriminácii, napríklad čo sa týka Európskeho sociálneho fondu. To je jeden takýto príklad. Ďalej je tu jedna téma, ktorú by som rada spomenula pri tejto príležitosti, pán predsedajúci, ak dovolíte. Inštitút pre rovnosť príležitostí, ktorého zriadenie bolo odložené, tento inštitút mal začať fungovať už v roku 2008. Žiaľ, očakávame, že sa spustí až v júni tohto roka. E, to je dosť veľké oneskorenie. Myslím si, že to naznačuje niekoľko problémov e, a tie sa týkajú aj rozpočtu. Máme niekoľko viacročných programov, ktoré práve prebiehajú a strednodobá revízia týchto problémov je naplánovaná na polovicu roka 2010 a bola by som rada, keby komisia e, sa snažila vypracovať systém monitorovania a dohľadu taký systém, ktorý by nám umožnil zvážiť jednotlivé rozpočtové položky a zabezpečiť dodržiavanie princípu e, rovnosti pohľavy v týchto položkách tak, aby rozpočtové prostriedky sa využívali rozumne a zohľadňovali e, rovnosť pohľavy, tak aby nedošlo k nerovnováhe v našom systéme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Bauer. Teraz pán kolega Mičo na dve minúty. Vážený pán predseda, z hľadiska rozvoja dôležitosť udeľovania rozpočtového absolutória je ubezpečiť daňových poplatníkov, že ich peniaze sú vynaložené efektívne v rozvojovom svete, v rozvíjajúcom sa svete. Čo sa týka efektívnosti, 0,7 pre príspevky je cieľ, ktorý prispieva k efektívnosti vynaloženia rozpočtu. Musíme využiť peniaze Európskej Európskej únie na to, aby sme poskytli príležitosti ľuďom na miestnej úrovni. V rozvojovom svete sa musia sami ľudia pričiniť a my by sme mali podporiť ich aktivity, napríklad vlastníctvo pôdy pre rodiny a komunity. Mnoho žien zomiera pri pôrode každý rok, malária, tuberkulóza sú pliagy, ktoré si vyžadujú milióny životov ročne. Máme miliardy ľudí, ktorí nedokážu čítať a písať v rozvojovom svete. Preto sme si stanovili cieľ medzi parlamentom, komisiou a radou, že 25 percent základných výdavkov sa bude vynakladať na vzdelávanie a zdravotníctvo. Mám záujem sa dozvedieť, či sme splnili tieto vytýčené ciele. Keď chodím do rozvojových krajín, často ma fascinujú, akí inteligentní ľudia tam sú, akí šikovní, akí schopní. Sú to mladí ľudia, ktorí sú rovnako schopní ako mladí ľudia inde vo svete a potrebujú len podporu, aby to, čo vymyslia, to, čo s čím prídu, sa naozaj uskutočnilo a preto európske inštitúcie súhlasili s takýmito cieľmi. Musíme zabezpečiť a zapojiť aj ostatné systémy, aby sme tieto cieľe splnili. Vážený pán predseda, chcem povedať celej snemovni, že podľa môjho názoru, ak pomáhame ľuďom z hroznej chudoby, v ktorej žijú, je investovanie do toho, aby ľudia v rozvojových krajinách vlastnili pôdu, na ktorej žijú. Dám vám príklad zo svojej vlastnej krajiny v 19. storočí. Írsko bolo rozdelené, pretože úspešní ľudia mohli vlastniť iba malé časti pôdy. Začneme rozmýšľať o ľuďoch ako podnikavom duchu, ktorý dokážu vygenerovať a tohoto podnikavého ducha by sme mali podporovať. Ďakujem pekne, pán kolega Mičel. Tým sme uzavreli zo so mene výborov. Teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Najskôr pán kolega Itale na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr by som rád poďakoval eh, to, rade za to, že prišli medzi nás ide o to, či skutočne rada je ochotná nezodpovednosť za využívanie prostriedkov daňových poplatníkov a či chce oceniť aj spoluprácu s parlamentom v tomto procese. Zdá sa, že áno, pretože rada je tu prítomná, ale rád by som sa sústredil teraz na e, proces absolutória, ktorý udeluje parlament. Chcem poďakovať spravodajcovi Stajsovi za vynikajúcu spoluprácu. A v podstate sa zhodneme na tých základných princípoch, a to v tom, že parlament môže fungovať e, iba, keď bude dostatočne transparentný proces príjmania rozhodnutí. Vieme, že aj keby išlo o nejaké malé, veľmi malé finančné prostriedky a dôjde k sprenevere, tak je to obrovský škandál. Nejde tu o prostriedky parlamentu, ale ide o prostriedky dajme poplatníkov a preto je potrebné, aby inštitúcie veľmi pozorne dbali, aby sa tieto prostriedky využívali čo najtransparentnejšie. Spoločne so spravodajcom Stajsom eh, sme sa zhodli na mnohých veciach. V mene mojej politickej skupiny by som rád povedal, že eh, správa mm, je čo najkračšia. Vypustili sme eh, z nej mnoho bodov. Sú tam iba konkrétne body, na ktoré sa chceme sústreďovať, čo sa týka fungovania parlamentu v skutočnej legislatívnej činnosti, na ktorú sa má sústreďovať. Napríklad, čo sa týka prídavku v oblasti Eh, politiky nehnuteľnosti. Eh, tu ešte máme pred sebou veľa práce, musíme eh, ozrejmiť, prečo sú isté problémy v tejto oblasti. To už, o tom sa diskutuje už dlho. Chceme vedieť, prečo navštevnícke centrum o niekoľko rokov sa oneskorilo. Mm, čo môžeme vylepšiť v tomto smere? Na takéto veci chceme dostať už konečne odpoveď. Chceme zabezpečiť a zablahoželať k tomu, že konečne parlament má nový, nový štatút aj pre poslancov, aj pre asistentov. Je to obrovský krok vpred, ale predsa len ešte je potrebné skutočne sa zmeny v týchto bodoch. Uvediem príklad, ako napríklad eh, tento nový štatút vedie k tomu, že ja musím odletieť zo Štrasburgu priamo do Fínska a až potom e, do Bruselu. A keby som mal napríklad navštevnickú skupinu zajtra v Bruseli, alebo keby som musel pracovať v Bruseli, nemôžem ísť rovno do Bruselu zo Štrasburgu. Nikto mi tú cestu totiž to nepreplatí. A nepreplatí mi žiadne náklady. Nechápem, prečo máme si takto komplikovať život, keď vieme, že E, do môjho domového mesta, do Turku. Odtiaľ to trvá jeden celý deň a odtiaľ sa potom musím hneď vrácať do Bruselu, aby som tam pracoval. Keď som sa pýtal, prečo to takto je, administratíva e, uviedla, že môžem letieť napríklad cez Rím alebo cez Atény e, do Fínska. Ja nemám ani v Ríme, ani v Atenách žiadnu kanceláriu. Mám kanceláriu v Bruseli a keď máme dve miesta, kde fungujeme, tak je potrebné, aby sme mali všetky možnosti, aby sme tam mohli pra- pracovať je potrebné vymeniť a zmeniť tieto pravidlá, aby fungovali efektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Itele. Teraz pani Hercog na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, vážení poslanci, vážené poslankyni rád by som na úvod poďakovala pánovi Stajsovi, Európskemu dvoru auditorov, ktorí odvedli vynikajúcu prácu a veľmi dôsledne e, vďaka tomu môžeme pozorne sledovať tie prostriedky a spôsob, akým boli využité za rok 2008. Chcem poďakovať aj svojim kolegom, poslancom, ktorí predložili e, pozmeňovacie návrhy a pomohli schváliť náš dokument. Čo sa týka skutočnosti, podľa mňa na tých sa zhodneme e, v celom politickom ktoré sú tu isté odlišnosti v názoroch a to sa týka vylepšenia súčasnej situácie budeme hlasovať o absolutóriu už čoskoro. Sme zvolení poslanci Európskeho parlamentu a preto e, nesieme plnú zodpovednosť, právnu zodpovednosť e, za rok 2008 a tiež za využitie rozpočtových prostriedkov za tento rok. Robíme to v mene občanov Európy parlament, získali ste prostriedky a či sa tieto prostriedky využijú v súlade s pravidlami a v súlade s politickými cieľmi, ktoré sme si stanovili. To musíme preveriť. V tejto chvíli sa ocitáme vo finančnej kríze, ktorá sa týka všetkých našich občanov. Preto musíme byť veľmi pozorní ako budeme míňať prostriedky z daní našich občanov. Máme isté očakávania, naše očakávania by mali byť možno vyššie voči nám samotným, než voči ostatným. Je to otázka eh, integrity a dôveryhodnosti. Zároveň podľa mňa je dôležité pripomenúť, že kontrola, ktorú vykonávame, nie je dostatočná sama o sebe musíme zabezpečiť, aby financie sa mienili čo najinteligentnejšie a v súlade s pravidlami musíme zabezpečiť toto plnenie a to sa nám podarí iba, ak budeme mať platnosti vnútorný systém kontroly, ktorý bude fungovať čo najlepšie. Socialisti sa domnievajú, že je potrebné spolupracovať v tomto smere, preto sa chcem sústredovať na tento konkrétny aspekt. E, ďalej, čo sa týka vnútorného auditu alebo vnútornej kontroly, e, ktorá funguje na pôde jednotlivých inštitúcií, toto musíme podporovať. Je potrebné sústrediť sa na prevenciu musíme sa snažiť dosiahnuť eh, čo najlepšie fungujúci vnútorný systém kontroly. To tiež súvisí s otázkou nezávislosti, nezávislosti radi, riadenia. Či sa tieto otázky budú sústredovať eh, na napríklad dodržiavanie medzinárodných eh, štandardov, alebo na nejakých vlastné pravidlá. Isté, že pravidlá sami o sebe nezabezpečujú efektívne fungovanie. Čo sa týka roku 2008, vieme, že sme dosiahli isté vylepšenia. Keď hovoríme o vnútornej kontrole, o systému vnútornej kontroly, bez ohľadu na to, ako to bude fungovať, nikdy to nebude perfektné a dokonalé. Je to predsa v ľudských rukách a preto je potrebné venovať sa rozpočtovej kontrole čo najdôslednejšie. Radi by sme podporili všetky návrhy, ktoré by nám umožnili e, stanoviť si také ciele, ktoré sú reálne, ale nechceme zahmlievať, nechceme znižovať transparentnosť, čo sa týka nášho stanoviska. Teda máme isté návrhy, ktoré sa týkajú politických skupín, nechceme nejako okresovať nezávislosť. Práve naopak, parlament musí byť nezávislý, máme finančnú zodpovednosť a tieto dve veci sú vzájomne prepojené. Socialisti a demokrati v tomto parlamente sa držia týchto princípov, chcú sa venovať svojej práce, čo sa týka ostatných politických skupín a chcú zlepšiť fungovanie a svoju prácu, môžu sa k nám radi pridať. Teda Rada by som požiadala kolegov, aby schválili eh, našu správu, aby udelili absolutórium Európskom parlamentu. Ďalším je pán kolega Gerbrandy na 4 minúty, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Moja obľúbená britská kapela sa volá Genesis a Genesis má výbornú skladbu s názvom Dance on the Volcano tancuj alebo tanec na sopke. A na túto pieseň musíme vždy myslieť teraz, keď sa hovorí o, o oblaku Popolčeku, ale nie v súvislosti len s Islandom, ale aj pokiaľ ide o dnešnú rozpravu o, o absolutóriu. Ide tu o rok, kde uh, um, E, účtovný dvor neudelil absolutórium. Ten vulkán alebo tá sopka môže byť v tom, tejto súvislosti prirovnaná e, nedôvere. Je tu obrovský tlak, tlak na euro, e, rozdiely medzi víziami štátov a únie. Naozaj ide o vulkán. My nechceme, aby táto sopka teraz explodovala, vybuchla kvôli zlému finančnému stavu ako by sme mohli situáciu napraviť? Nuž e, v prvom rade optimálnou transparentnosťou všetkých inštitúcií. Teší ma, že e, rada je tu prítomná a to práve preto, že najväčšia časť e, tých nezrovnalostí sa týka rady. Chcel by som vyzvať členské krajiny, aby svoje výdavky každoročnou zodpovednosťou e, stransparentnili. Nerozumiem, prečo členské krajiny sú vždy proti. Som totiž presvedčený o tom, že keby členské krajiny rovnako zaobchádzali s, vlastný, s vlastnými prostriedkami, tak e, to by bolo pre občanov v národných štátoch nepriateľné. Potrebujeme aj e, veľkú transparentnosť pre náš parlament. Pán Stac dnes vypracoval naozaj Eh, kritickú správu po zlepšeniach minulých rokov, je teraz na čase, aby sa otvoril rámec, aby európske, európsky občania mohli vidieť eh, to, eh, cez túto otvorenosť, že chceme daňovými prostriedkami zaobchádzať zodpovedne. No a záverom ešte k vzťahom medzi radou a parlamentom. Pred 40 rokmi sme uzavreli džentlmenskú dohodu, ktorá bola potrebná na kľudnú prácu, aby sme vzájomne proti sebe nesúperili. E, to bolo vtedy veľmi užitočné. Teraz však e, treba pripustiť, že dnes už to nefunguje. Dnes je totiž to, často tomu tak, že musíme s radou bojovať Dôležité je, aby medzičasom e, treba si pripustiť, že obe inštitúcie sú medzi časom veľmi zložité a musia sa aj bez džentlmenskej dohody dokázať kontrolovať. Rada je tu zastúpená a preto sa chcem spýtať zástupcov rady, ako by mohli na toto reagovať. Nemohlo by byť pre vás možné, aby ste aj bez džentlmenskej dohody dokázali sa navzájom a s nami kontrolovať? E, ide o vzájomnú otvorenosť. Obe inštitúcie by mohli takto harmonicky spolufungovať bez toho, že by sme sa obávali, že e, tratíme pôdu pod nohami a aby e, občania mali pocit spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Gerbrandy. A teraz kolega Stas na 2,5 minúty. Ďakujem. Vážený pán predseda, pán predseda rady, ja vystúpim e, v mene mojej politickej skupiny a nie ako spravodajca. Mám tu niekoľko bodov. Poprvé, absolutórium komisie. Mám tu jednu otázku, ktorú chcem adresovať tak rade, ako aj komisárovi. 80 našich platobných prostriedkov sa e, plní v členských štátoch. Takže my vyzývame E, každý rok e, členské štáty, aby e, vypracovali svoje vyhlásenie o, svojich, o svojom plnení rozpočtu. Máme k tomu prostriedky, máme tu zmluvy, máme článok 17, ako aj nové ustanovenia, ktoré komisii umožnia pripraviť návrhy tak, aby tieto národné vyhlásenia sa stali povinnými a môžeme sa zamyslieť takisto aj nad týmito vyhláseniami. Zatiaľ to robia štyri členské štáty a robia to veľmi dobre. I keď každý to robí na svoj spôsob, ehm, možno by sme tam potrebovali trochu väčšiu mieru koordinácie. Rada hovorí, že tu existujú prekážky, veľmi konkrétne prekážky, pokiaľ ide o štruktúry, federálne štruktúry, napríklad v Belgicku, e, kde existujú štyri úrovne, ale ja si myslím, že pre ministerstvo financií by to nemalo predstavovať veľký problém, veď Národné ministerstvo financií sa môže dohodnúť e, s regionálnymi ministerstvami, zozbierať vyhlásenia jednotlivých regionálnych ministerstiev a na základe toho vypracovať jednotné vyhlásenie. Takže Myslím si, že tam by nemal existovať e, žiadny problém. V uznesení pána Liberackého sa hovorí o špeciálnej správe účtovného dvora o e, Turecku. Ja nesúhlasím celkom s tým, čo sa tu hovorí. Mám pocit, že je to trošku e, manipulované, aby to istým spôsobom e, E, malo dopad na názory o prijatie Turecka. Myslím si, že mali by sme sa nad touto otázkou zamyslieť. Vážený pán predseda rady, dúfam, že ma počúvate a bol by som rád, keby ste mi odpovedali na nasledovnú otázku. Pred 1. júnom 2010 odpoviete, dáte odpoveď e, na odseky 25 a 26 Chcete dať na tieto odseky odpovede už v tejto chvíli? Pre nás reakcia rady a komisie na tieto body je veľmi dôležitá. Ďakujem. Ashworth für zwei Minuten. Ďakujem pekne, kolega Stáza. Teraz kolega Ashworth na dve minúty. Vážený pán predseda, ja hovorím v mene strany britských konzervatívcov, ktorí tento rok budú opätovne hlasovať proti oddeleniu absolutória rozpočtu toto je naše neustále stanovisko a budeme tak v tom pokračovať, až kým neuvidíme to, že súd auditorov vydá nejaký urgentný list a zároveň zlepšenie finančného manažmentu e, zo strany komisie sa síce deje, súd auditorov hovorí o viacerých oblastiach. No a ja ďakujem komisii za tie zlepšenia, pretože to je veľkým povzbudením. Ale ešte stále je pred nami obrovské množstvo práce. Súd, dvor auditorov hovoril o nedostatku alebo slabosti kontroly, mnohých nezrovnalostiach a zlej vymáhateľnosti alebo e, európskych e, finančných prostriedkov. No a členské štáty a rada, konkrétne rada, e, musí byť oveľa svedomitejšia pri aplikácii európskeho financovania a musí demonstrovať veľa väčšiu snahu vo svojich snahách o lepšie záruky. Vážený pán predseda, my ako európsky poslanci dlžíme európskym daňovým poplatníkom, aby sme, zaručili, aby sme ich zaručili, že e, rozpočet bude prinášať skutočné hodnoty a že v rámci účtovníctva EÚ platí princíp zodpovednosti. Predtým, než takéto uistenie našim voličom nebudeme môcť dať, tak ja budem a moja strana hlasovať proti absolutóriu pre rozpočet. Ďakujem pekne, kolega Ashworth. A teraz na 5 minút kolega Zondegard. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia je, hovorí o tom, že my ako poslanci Európskeho parlamentu spoločne a každý za seba berieme zodpovednosť za vynakladania a obchádzanie s finančnými prostriedkami v roku, v roku 2008. Po diskusii a po hlasovaní v máji to musíme vedieť obhájiť aj proti občanom. Naša politická skupina, to musím ich povedať, kriticky pristupuje k tomu, ako boli správované rozpočtové prostriedky v roku 2008. Samozrejme, mnohé veci sa podarili a dokonca v porovnaní s rokom 2009 sú tam určité e, lepšie stránky. Na druhej strane však treba povedať, že niečo je nepriateľné. Napríklad v prípade komisie prostriedky na Fond pre kultúry dvora auditorov, že minimálne 11 prostriedkov bolo použitých v rozpore s pravidlami. A to kvôli chybám, nedostatkom, ale aj kvôli podvodom. A to znamená, že miliardy eur len v tejto oblasti nemali byť vyplatené. Je to priateľné? Isté je tu mnoho ospravedlnení. Komisia hovorí, že zodpovednosť nesú členské štáty. Členské štáty hovoria, že vinu nesie komisia, pretože tie pravidlá sú príliš komplikované. No a preto sa tá vína neustále odsúva. Ale konkrétna otázka, ktorú by, ktorá by mala byť zodpovedaná, je, či my účtovníctvo nejakého združenia, odboru alebo strany by sme akceptovali, kde 11 rozpočtových prostriedkov bolo vynaložených v rozpore so zmluvami a pravidlami? Nie, ja súhlasím s tým, že potrebujeme zásadné štruktúrálne zmeny, aby sme túto situáciu napravili. No a preto treba absolutórium využiť na presadenie takýchto snách. Tento snah musí byť účinný aj voči rade. V apríli minulého roka parlament veľkou väčšinou prija- zamietol absolutórium pre rozpočet rady 2007. A my hovoríme, nemôžeme schváliť štovníctvo, pokiaľ rada neuskutoční formálne zasadnutie s príslušným výborom parlamentom a pokiaľ vezme verejne zodpovedť na túto otázku. My sme sa rozhodli, že v novembri príjmeme alebo udelíme to absolutórium, ale pod tou podmienkou, že tento rok dnes sa udejú zmeny. Ale treba povedať, že tieto zmeny sme nezaznamenali jeden konkrétny prípad. Príklad. Každoročne rada presúva milióny eur z prekladov na e, služobné cesty. Dodatočne k tým existujúcim prostriedkom. A ja sa pýtam, prečo sa to robí? A prečo sú tu tieto presuny? Čo, e, čo, na čo sa využívajú tieto finančné prostriedky? ako ich členské štáty spravujú. Neformálne, tá otázka už bola zodpovedaná, ale dnes sa rada verejne a formálne odmietla odpovedať. A to nestačí. A preto je náš názor taký, že absolutórium a udelenie absolutória si vyžaduje, aby bola prijatá medzi, medziinstitucionálna dohoda, kde sa rada zaviaže k transparentnosti a k otvorenej spolupráci s parlamentom. Naša kritika je jasná a rovnaká je v ďalších politických skupinách, ale keďže tá kritika je taká jasná, tak my musíme byť kritickí aj voči samým, alebo sebe samým, keď sa jedná o naše vlastné prostriedky v parlamente. No už a preto ľutujeme, že správa výboru pre rozpočtovú kontrolu nie je taká kritická, ako by si želal spravodajca. No a preto myslíme, že kritické pasáže by mali byť opätovne do nej zaradené. No a ja dúfam, že v máji pri hlasovaní získame veľkú väčšinu preto, aby naša vôľa k autokritike bola zväčšená. A to totiž posilňuje aj kritiku voči Radia komisii. Na záver by som chcel ešte srdečne poďakovať všetkým kolegom, ktorí vo výbore pre rozpočtovú kontrolu sa tento rok eh, no, zasadzovali za zvýšenie transparentnosť, transparentnosti pri hm, používaní prostriedkov. Ďakujem pekne. Teraz kolega Andreasen, kolegyňa Andreasen na 2,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Absolutórium je jeden z najdôležitejších aktov, za ktoré sme zodpovední naozaj máme schvaľovať spôsob, akým sa da, prostriedky daňových poplatníkov e, používajú. A musíme potvrdiť rozhodnutie účtovného dvoru. Za rok 2009 e, je e, toto absolutórium pozitívne naladené len voči desiatim prostriedkom prostriedkov. Ostatné vykazujú rôznu mieru chybovosti. Situácia bola podobná za posledných 15 rokov a tento parlament vždy poskytol napriek tomu absolutórium na základe e, prísľubu zlepšenia využitia e, fondov Európskej únie. Je mi ľúto, že musím povedať, že to, čo by chceli daňoví poplatníci vedieť, je to, či prostriedky smerovali k správnym osobám na dobrý účel a či sú v rovno správnych výškach a práve v takejto súvislosti možno udeliť absolutórium. Jediný pokrok podľa dvoru auditorov e, jednotlivých inštitúcií spočíva v presúvaní zodpovednosti na členské krajiny. Je pravda, že programy sa vykonávajú v členských krajinách a inštitúcie e, zverujú prostriedky e, týmto aktérom. Zodpovedná je tu komisia, ktorá to má preverovať a je to inštitúcia, ktorá by mala vykonávať potrebnú kontrolu predtým, než sa PEPS prostriedky použijú. Aby sa to ešte prihoršilo, možno povedať, že inštitúcie teraz hovoria o tolerovateľnej miere e, rizika chybovosti. Prečo e, chcete tolerovať chyby, ktoré, ktoré nazývate e, ne, nezrovnalosťami, keď by to nebolo priateľné ani len stredne veľkou bankou? Tento parlament minulý rok povedal, že e, e, finančný manažment nebol e, uspokojivý. Situácia sa v novembri nezmenila a napriek tomu parlament prijal rozhodnutie dať absolutórium rade. Teraz opätovne sa všetky zraky upierajú na radu. A tu treba položiť otázku, či to myslíme vážne, tú našu zodpovednosť, alebo tu len robíme politiku je absolutórium medziinstitucionálnou hrou, tak ako to v minulosti kto si povedal? Môžu daňoví poplatníci ešte túto daňovú hru aj tolerovať? Je to predsa o ich prostriedkoch. Všetkých vás vyzývam, aby ste vykonali svoju zodpovednosť naozaj poctivo a jednotlivé inštitúcie, e, aj e, rozvojové fondy a účtovný dvor E, nezverejňujú svoje zápisy finančných záujmov, kým všetky inštitúcie nedokážu e, dobré zaobchádzanie s prostriedkami, nebude to v poriadku. Ďakujem. Ďakujeme pani kolega Andreasen. Teraz sa prihlásil pán kolega Čarnecký, má poznámku k e, rokovaciemu poriadku. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne. Je tu problém, ktorý vnímam. Vidím tu e, nápis e, López Garedo. E, Veľmi sa teším, že bude v mene rady hovoriť, ale bude ho odkazovať, bude hovoriť o tom, čo som ja povedal k rozpočtu rady a nedostatky vo vykonávaní tohto rozpočtu, ale on si to nevypočul, pretože práve teraz dorazil bol e, meškal, oneskoril sa. Je to, pro, prosím, e, k rokovaciemu poriadku? To je poznámka pána, pánu predsedajúceho. Chcem povedať bardzo krótko, pán przewodniczący. Veľmi stručne, pán predseda, rád by som e, pánu ministrovi e, Eh, dal možnosť, rád by som zopakoval to, čo som povedal na začiatku, aby vôbec mohol reagovať pán minister na to. Veľmi správne ste povedali, že pán López Garrido je na zozname rečníkov. Uvidíme. On má rovnako eh, slobodu prejavu ako vy. Teraz pani kolegyňa Ehrenhauser na dve minúty, nech sa páči. Pán kolega v jednej veci myslím si, že všetci poslanci aj členovia Kokobu súhlasia, že potrebujeme riešenia agentúrneho systému EÚ a z tohoto dôvodu chcem navrhnúť 11 možných riešení. Tým by sme ročne mohli usporiť pol miliardy eur bez toho, že by kvalita e, správy, že by tým utrpela. Následovných 11 bodov teda. Poprvé potrebujeme dostatočnú e, zák- dodatočný základ primárneho práva. Lisabon takto nepostupuje. Potrebujeme zastaviť zakladenie e, týchto e, inštitúcií, kým sa nespraví nezávislá analýza decentralizácie. Po tretie, e, fúzia Eh, určitých eh, administratívnych častí agentúr. Po štvrté, v budúcnosti každá agentúra byť pod priamou zodpovednosťou jedného európskeho, jediného komisára. Za horizontálne otázky by mal byť zodpovedný jeden komisár. Ďalej po, po piaté, počet plných členov, ktorý by sa mal e, znížiť o 10 a neprekročiť 20. Ďalej potom potrebujeme katalóg e, kritérií daných miest, e, sídiel. Je to veľmi potrebné. Pri prideľovaní miest e, sídla agentúr toto treba zohľadniť. Po 7. agentúry EÚ by mali byť oslobodené od štatútu euroúradníkov. Agentúry potom poďalšie až po vypočutí v Európskom parlamentu a po súhlase Európskeho parlamentu by mali mať pevne sta stanovené e, časové obdobie existencie. Ďalej by tu mala byť dohoda medzi komisiou a agentúrami, aby sa definovali kvantitatívne kri kritéria, čo by sa potom spojilo v každoročnom rankingu poradí. Ďalej potom by mala byť e, databanka, ktorá by pre nás ako, spravo, ako spravodajcu umožňovali dobré štatistické vyhodnoť, pretože teraz dostávame papierovej forme tieto dáta. Ďalej potom princíp subsidiarity. Tento princíp komisia doteraz nezohľadnila. Takže riešenia tu máme, pán Gajer, pani Kresle. Bolo by na čase, aby sme tu vo výbore, u nás vo výbore tieto riešenia aj povolili. Ďakujem pekne, kolega Renhauser. A ako ďalší za rado dostáva slovo pán López Garido. Gracias, señor presidente. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Naozaj ma veľmi teší, že sa môžem zúčastniť tejto rozpravy aj keď som tu formálne nebol pozvaný, nebol som formálne pozvaný Európskym parlamentom na to, aby som sa zúčastnil tejto rozpravy. Napriek tomu, keď som sa dozvedel, že Európsky parlament a vy, e, niektorí páni poslanci, ste si vyžiadali moju prítomnosť, tak som veľmi rád prišiel a zúčastnem sa tejto rozpravy Nazdávam sa, že implementácia rozpočtu rady e, za rok 2008 bola správna a aspoň takto vyplýva z ročnej správy e, Dvora auditorov. Boli tu nejaké intervencie pán, a vystúpenia pán Sonegar, ktorý ste spomínali transparentnosť nedostatočná úroveň transparentnosti, nedostatok transparentnosti a tak ďalej. E, tu by som povedal niečo veľmi jasne. Rada sa nazdáva, že spôsob, akým plní svoj rozpočet, je absolútne transparentná. A tým, že sa správne aplikujú požiadavky, ktoré boli formulované a ktoré sú obsiahnuté vo finančných predpisoch. Navyše, ako všetci dobre viete, Rada na svojej webovej stránke zverejňuje správu o finančnom e, o finančnej situácii za minulý rok a o riadení finančných prostriedkov za minulý rok. A chcem povedať, že dnes je rada jedinou inštitúciou, ktorá zverejnila správu, predbežnú správu o svojich e, účtoch a o svojom hospodárení za rok 2009 a táto je verejne prístupná. Pred niekoľkými dňami, konkrétne 15. marca, e, predseda Koreperu a generálny tajomník rady boli spolu s delegáciou e, výboru Kokobu e, na spoločnej schôdzi a počas tejto schôdze sa navzájom vymenili všetky požadované informácie na základe otázok, ktoré e, výbor pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu položil, najmä pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Rady za rok 2008. Pán e, Gerbrandy sa spýtal na potrebu vývoja. Povedal, že je dôležité, aby vyvíjala vzájomná kontrola obidvoch inštitúcií. To znamen- toto citujem doslova slova pána Gerbrandyho. Ak Európsky parlament chce revidovať túto zmluvu, tak rada e, je ochotná o tom diskutovať, zobrať to do úvahy a diskutovať o novej dohode a o novej reciprocite medzi obidvoma inštitúciami. Tam nevidím žiadny problém. Môžeme si to prediskutovať. A samozrejme, môže sa, v prípade, že dôjde k tejto diskusii, môže dôjsť k novej dohode. toto sú e, zhruba veci, ktoré by rada e, chcela tlmočiť a chcela by predniesť v dnešnej dopoludňajšej rozprave. Veľmi pekne ďakujem za ústne pozvanie, e, vďaka ktorému som sem prišiel, ale opakujem, formálne som na toto zasadnutie pozvaný nebol. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tak priateľsky prijali naše želanie. Ja som chcel povedať, že ani komisia nikdy nedostala žiadnu formálnu pozvanku. No a to už veľmi dlho. No a v podobných prípadoch, ako je ten váš, keď rada, aj keď to nemusí, a je tu, tak to vedie k zvýšeniu úspešnosti predsedníctva. Mm, dobre, ďakujem pekne. A teraz ďalší reč, rečníci, kolega Ody na 3 minúty. Merci. Eh. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážený pán minister, ďakujem za to, že ste prišli a moje prvé slova takisto patria kolegovi Boguslavovi Liberackému, ktorému v mene EPP e skupiny vyjadrujem vďaku. E, takisto ďakujem aj mojim kolegom z ostatných politických skupín, dvoru auditorov, ako aj ďalším kolegom, ktorí naozaj odviedli obrovskú prácu, aby nám objasnili túto mimoriadne komplikovanú prácu. Pokiaľ ide o absolutórium Európskej komisie e, sa chcem pripojiť e, k tým, ktorí e, kladne hodnotia prácu Sima Kalasa, vášho predchodcu v predchádzajúcom volebnom období. Pokiaľ ide o výročné zúčtovanie, tak to je pozitívne. Takže to je vyhlásenie pozitívne, možno, že konzervatívne si nebudú až takí spokojní, ale ja chcem poďakovať pánovi Tavernovi a ďalším predchodcom, ktorí na tom pracovali. Nemôžem však nevyjadriť isté obavy, pokiaľ ide o e, negatívny zostatok minus 50 miliard eur. A ďalej tu máme ešte E, asi 40 miliárd eur, ktoré sa týkajú členských štátov a týkajú sa konkrétne penzií. Takže vyhlásenie týchto výdavkov o týchto výdavkoch je negatívne. E, vyhlásenie dvora auditorov je negatívne a my nevieme, či na základe článku 247 máme kladný názor na e, operácie, ktoré sú za tým Dvor auditorov nám poskytol 5 odstavcov, ale my nevieme, čo je za tým. Takže my sme e, vlastne požiadali dvor, aby reagoval na toto poslanie, ktorému e, udeľujú zmluvy. Čiže my by sme sa chceli opätovne vrátiť k celej tejto procedúre absolutória, k metóde. Chcem Máme, želali by sme si takisto aj národné vyhlásenie o výdavkoch a takisto by bolo vhodné, aby do tohto auditu boli e, zapojené aj národné kontrolné úrady. Takisto by bolo vhodné skrátiť lehoty. Teraz je apríl 2010 a my hovoríme o účtovnej uzávierke za rok 2008. Treba to skrátiť. Ja nesúhlasím s tým, aby sme odložili absolutórium pre rady, pretože nie sú tam žiadne e, nedostatky. A takisto by som navrhol zorganizovanie interinštitucionálnej konferencie s komisiou a radou a s národnými parlamentmi, ktoré kontrolujú exekutívu, aby sme pokročili dopredu v postupoch, ktoré sa týkajú rozpočtových absolutórií, pretože to je vysokoodborná záležitosť a treba ju vyjasniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Ody. Ako ďalšie kolegyňa Weiler na dve minúty. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, vážení e, zástupcovia rady a predovšetkým e, vážení predstaviteľe komisie a predovšetkým rady. Každoročne si každoročne počúvame o zlepšovaní, vydávaní e, prostriedkov EÚ o väčšej transparentnosti pre Európsky parlament, ako aj pre občanov. Prvý náznak je teraz účasť rady. A je to náznak toho, že na rade sa niečo mení. To je veľmi pekné, to nás teší, to už ste iste pochopili, ale to nám nestačí. Práve ten rozdiel, o ktorom ste hovorili, totiž, že ste toho názoru, že ste vytvorili úplnú transparentnosť a my máme názor, že naše otázky z debaty minulý nové preste ešte nezodpovedali, ukazuje na tie rozdiely, že nedokážeme ešte náležite spolupracovať. Hovorili ste o tej dohode, o tej nepísanej dohode z roku 1970, o tom, že sa že treba napraviť alebo, alebo prepracovať, ale naše očakávania nie sú v žiadnom prípade nové a to sme už niekoľkokrát opakovali. No a teraz sa správate tak, ako by to bola úplná novinka politická skupina SAD podporí správu pána Černeckého, podporujeme jeho kritiku a iných skupín. My neudelíme, e, neudelíme absolutórium, e, absolutórium rade ani budúci mesiac. E, čudujem sa, čudujem sa z pozmejúceho návrhu, návrhu pani Anders. A keď štáty vydávajú 80 prostriedkov, tak to nezbavuje radu zodpovednosti, pretože tá spolupracuje s členskými štátmi Naša kritika, a to pripúšťam, nie je dôsledná. Pán Audi o tom už hovoril. My musíme naše názory rozvíjať ďalej. Každoročne uh, ukážeme rade žltú kartu, avšak to nič nemení. My musíme naše nástroje prispôsobiť aj tomu, čo sa, tomu, čo sa stane potom, keď rada s nami nespolupracuje. No a to bude znamenať možno nové konštitucionálne zmeny. Ďakujem pekne, kolegyňa Weiler. Dámy a páni, ja som si pozrel rokovací poriadok a ústil som sa a nie môžeme na pléne spievať pesničky, ak nám to ak nám to neumožní konferencia predsedov, ale môžeme im zagratulovať. Kolega Kakis, má dnes narodeniny. No a dajú mu hneď na 2,5 minúty slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžete zostať sedieť. Ďakujem. Vážený pán komisár Šemeta, je to jednou z hlavných povinností zástupcov európskych občanov udelovať absolutórium e, európskym inštitúciám. Otázka, ako Európa tými ťažko zarobenými, zarobenými peniazmi európskych daňových poplatníkov zachádza, je mm, veľmi veľká zodpovednosť ja by som chcel poďakovať spravodajcom za prácu, ale v tých správach vidím svetlo a tieňa. Svetlo a nádej eh, v rámci celej, eh, celej, celého účtovníctva. Tam, kde spoločenstvo samozpravuje prostriedky, je všetko náležite. Kde to je eh, však vzdelané, tak a kde sa jedná o efektivitu, Eh, efektívnosť, účinnosť, tam to ešte trochu škrípe. A preto by sme sa mali touto otázku zaoberať a hlavne s otázkou s ohľadom na stratégiu EU 2020. No a tie tiene sú najmä v regionálnej politike, kde 11 prostriedkov nebolo vynaložených v súlade s pravidlami. Parlament a Kokobu preto prijalo pozmeňujúci návrh Kokobu chceme na 100% peniaze späť. V roku 2010 budem, alebo som spravodajcom pre udelenie absolutória rozpočtu, rozpočtu komisie. Nebude to ľahká úloha aj za ohľadom na neskore prijatie Lisabonskej zmluvy. Treba zvážiť, či to nebude viesť k netransparentnosti novými kompetenciami komisárov. To treba jasne preveriť. Ale dovolte mi povedať dve veci Prvá oblasť sú tie mimovládne organizácie. Druhá je tá nepísaná dohoda džentlmenská. V roku 2018-2009 Európska únia MBOčkám poskytla viac ako 300 miliónov eur. Medzi tým sú, sú honorárne organizácie ako Deutsche Welthunger Hilfe, ale sú tam aj organizácie, ktoré chcú zničiť EÚ to je absolútne nepriateľné. S tým sa musíme zaoberať a potrebujeme istý register a definíciu nevládnych mimovládnych organizácií k tej džentlmenskej hm, dohode. By som chcel povedať, eh, že chcem poďakovať pánovi Garidovi. Ďakujem, že ste prišli a chcem povedať, eh, že je dobré, že po 40 rokoch spochybňujeme nepísanú džentlmenskú dohodu. To je veľký pokrok vzhľadom náš význam. Avšak eh, v rámci lisabonského režimu je to potrebné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolega Šacimar Kaskis ako ďalší kolega Fox na dve minúty. You, Ďakujem, pán predseda. Opätovne tento parlament eh, má eh, požiadavku, aby udelil absolutorium účtom. Ide o pozitívny výkaz o, správnosti. Auditori sa vyjadrili opätovne, že tieto účty sú proti správnosti. Aj tak sa očakáva, že ich potvrdíme. Myslím si, že pani Mate odporúčala odročenie tohoto absolutória a toto odporúčanie my podporíme, keďže OLAF potrebuje viac času na svoje vyšetrovanie sú tu obvinenia z podvodov v tomto kolegiu, vrátane použitia daňových prostriedkov na eh, nákup nábytku pre osobné použitie úradníkov. Britskí konzervatívci nebudú akceptovať tieto nez nezrovnalosti. Mali by sme odmietnúť absolutórium, kým eh, dvor auditorov dá pozitívne eh, potvrdenie o správnosti naše, e, náš postoj len oslabíme, ak sa budeme snažiť takéto plýtvanie podporiť. Kedykoľvek e, dáme absolutórium, len ďalej podporujeme podvody a plýtvanie. Kedykoľvek hlasujeme o absolutóriu, vysielame komisii, rade a našim voličom signál, že tieto veci neberieme vážne. Moja strana sa veľmi pozorne bude pozerať na to, ako poslanci e, za liberálov e, budú hlasovať v tejto veci. Nemôžu doma tvrdiť, že chcú zmeniť politiku a reformovať politiku a napriek tomu rok po roku akceptujú tieto e, problematické účty. Každý, kto hovorí, že chce chrániť daňových poplatníkov, by mal hlasovať proti udeleniu tohoto absolutória. Ďakujeme, pán kolega Fox. A teraz na minútu pán kolega Belder. Ďakujem. Pán predsedajúci, obrovské e, percento nespokojných e, kolegovi myslím si, je s týmto absolutóriom. Myslím si, že my dostatočne nekontrolujeme normy a ne, nerešpektujeme normy. Boli tu nejaké návrhy, ale ešte stále na ne neboli reakcie. Nezávislá kontrola eh, ministerstiev financií nevyhnutná na to, aby eh, táto skupina na vysokej úrovni mohla pracovať. Táto skupina potrebuje finančné prostriedky, aby si mohla vytvoriť svoj sekretariát a navyše potrebujeme rozšíriť náš mandát, pretože tu nie je len o redukciu administratívnych výdavkov, ale takisto aj o vnútorné výdavky na plnenie programov. Rovnako treba revizovať, revidovať aj budúcu legislatívu, nielen tú, ktorá je v súčasnosti v platnosti a treba jednoducho vybrať také normy, ktoré fungujú. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Holmajer na 3 minúty. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v prvom rade by som chcela poukázať na problémy v oblasti rozvojovej pomoci, ktoré neustále sú nám vyčítané z dvoru auditorov a pokiaľ ide o dobrú spoluprácu s pani Sender, bola veľmi dobrá. E Pravidelne sa objavujú problémy e, rozpočtovej pomoci, to znamená, je tu dokonca podozrenie, že skorumpované a totalitné systémy v určitých krajinách, kde sa snažíme pomôcť obyvateľstvu, že sa tu z časti za, za, e, používajú na útlak uh, určitých osôb alebo proti, na boj proti kritickým osobám. Preto sme tu kritickí a tieto typy, by sa mali, typy pomoci by sa mali pozastaviť alebo obmedziť pokiaľ ide teda o podozrivé využitie rozpočtových prostriedkov v určitých krajinách. Po druhé je tu naďalej problém, e, že e, sú tu chyby, chybovosť v platbách, nedostatky e, v rozvojovej pomoci, komunikácia medzi jednotlivými úrovňami inštitúcií a nie sú tu ani rozpoznateľné stanovené stano, e, ťažiskové body. Bolo by treba stanoviť ťažiska, aby sme mali trvalú udržateľnosť a efektivitu tých projektov pre tie krajiny, kde ľudia naozaj sú v hroznej núdzi. Napriek, e, okrem toho považujem naďalej za nutné, aby rozvojový fond bol integrovaný do rozpočtu. ešte k prístupovej pomoci pre Turecko. Veľmi ma prekvapilo, že celkom normálna kritika, ktorá u iných krajín už dávno by bola viedla k zablokovaniu finančných prostriedkov, pokiaľ ide o spoluprácu medzi komisiou a Tureckom, e, nevedie k nejakým veľkým problémom a považujem za potrebné, aby sme stanovili stratégiu, ciele, časové e, výhľady, projekty, E, potom e, merítka a tiež preverovanie výkonov. Keď to všetko bude ale naraz chýbať a keď sa potom realizujú projekty, ktoré sa vyhlasia za úspešné, tak mám s tým problém, e, pokiaľ ide o realizáciu týchto programov. A preto si myslím, že je dôležité, aby aspoň čas prostriedkov sa zachoval, kým sa nebe zabezpečí, že prostriedky sa vynakladajú správne. Považujem za nevyhnutné, aby sme tento problém naďalej riešili aby krajiny ako je Grécko, Bulharsko, Rumunsko, ktoré kritizujeme veľmi ostro, aby aj ostatní boli e, nie rozdielne, ale rovnako e, riešení. A potom chcem požiadať, aby v oblasti politiky budov bola politika strednedobá, bolo by tam, malo by tam byť plánovanie, veľké projekty by mali mať vlastné rozpočtové linky, e, výkazníctvo by malo zostať a na medzifinancovanie by nemali byť žiadne náklady. Keď sme máme takéto veľké inštitúcie, potrebujeme e, transparentné účtovníctvo a potrebujeme veľké budovy. Musíme potom, a to už končím, veľmi zjednodušiť určité výkazy, pretože jednotlivé veľké problémy vznikajú kvôli tomu v krajinách, členských krajinách a nemala by to byť len nejaká retorická požiadavka, ale niečo, čo sa naozaj bude riešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz kolega Gajer na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, drahý pán komisár, vážený pán štátny tajomník. Som veľmi rád, že ste prišli a tým ste vyjadrili uznanie rady pre túto debatu. Drahá kolegyňa a kolegovia, všetci poznáme ten trik. Keď chcete niekoho uviezť do pomikova, tak mu položíte otázku um, takého druhu, či ešte stále bije napríklad svoje deti. No a No to predpokladá, že v minulosti tiež um, ten človek bil svoje deti. No a, um, udelenie absolutória a správa o udelení absolutória kolegu rady, kolegu Stása, um, kolega napísal veľmi kritickú radu, kritickú správu. No a podľa môjho názoru v niektorých uh, častiach uh, mal rovnakú logiku. Kritika je dobrá, ale mala by byť účinná, pravdivá. No a Niektorí z nás v, mojich, e, v našich domovských krajinách sú pod veľkým tlakom, ale moja odpoveď, ale odpoveď na otázku, e, prečo sme zametli niektoré správy, tak tu vám nebudem zamočovať. E, niektoré návrhy sú realitou. Sú návrhy, ktoré nie sú užitočné, ako napríklad myšlienka, aby bol výbor pre rozpočtovú kontrolu nejakým druhým kontrolným interným orgánom ale sú tam aj návrhy, ktoré sú dobré a boli prijaté. A potom sú tam návrhy, ktoré sú len čiastočne realistické alebo zodpovedajú realite, ako napríklad eh, podmienujúce návrh eh, 26, kde sa hovorí o využití interného kontrolného systému politických skupín v, tomto, v tom, tejto inštitúcii. Je to však pochopiteľné, no a, a to je v, v skupine SAD už realitou. Ak by sme to my podporili, a, eh, tak by to vyzeralo, ako keby sme mali čo dobiehať. No a na tomto prípade sa teda ukazuje, že môžeme to podporiť len, aby, aby to zodpovedalo realite. No a po anglicky by som doplnil znenie a je to faktom v skupine SAD. Ďakujem pekne, kolega Gajer. ďalší názvem je kolega Schmidt. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Aj keď stále objavuje množstvo problémov, tak eh, čoraz lepšie dokážeme kontrolovať eh, rozpočet EÚ. Vidíme tu výsledky, samozrejme dá sa urobiť oveľa viacej. Nemali by sme zbytočne minúť, minúť ani jediný cent. Čo sa týka rozvojových fondov, tak Európska únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. A to je dobrá vec. Určite je dobré preukazovať solidaritu s najchodobnejšími ľuďmi sveta. A ja si myslím, že treba v tom pokračovať Avšak peniaze treba využívať čo najlepším, najlepším možným spôsobom. Nemali by to byť do vreca k skorumpovaným lídrom alebo na podporu snah, ktoré nie sú orientované na budúcnosť alebo nesplňajú kritéria kvality. V parlamente nesieme skutočne obrovskú zodpovednosť. A mnohé výbory predložili pozmeňujúce návrhy a spravodajcovia eh, ich eh, zvážili. Európska únia musí vyzvať tie krajiny, ktoré Európska únia podporuje, aby začali mm, dodržiavať základné ľudské práva, ako je napríklad sloboda tlača a sloboda vyjadrenia. To dnes nie je všade prípad. Dovolte mi eh, povedať príklad. Podpora EÚ v Eritreji. V Eritreji tí, ktorí kritizujú vládu, sú bez náležitého procesu eh, uväznení dokonca bez obvinení. Už dlhé roky sú e, v, vo väzení len za to, že kritizovali prezidenta a vládu tejto krajiny. Treba to kritizovať. Keď krajiny nesplňajú a nedodržujú základné ľudské práva, tak by sme mali byť schopní prerušiť e, rozvojovú pomoc do týchto krajín. Ja si myslím, že parlament musí sa vyjadrovať jasnejšie, rezolutnejšie. To od nás očakávajú naši občania. Ďakujem pekne, kolega Schmidt. A ďalším rečníkom na jednu minútu je pán Van Dalen. Vážený pán predsedajúci, správa pána Štasa obsahuje niečo veľmi dôležité. E, hovorí o poslancoch ako o verejných osobách, poslanci sú skutočne verejnými osobami, ktoré v každom okamihu musia byť schopní skladať účty zo svojej práce pred verejnosťou a predovšetkým, čo sa stalo s rozpočtom, ktorý bol E, pripravený na základe príspevkov daňových poplatníkov. To my musíme všetko zdôvodniť. E, spravovanie finančných prostriedkov sa veľmi e, zlepšilo, ale neviem, či si to všetko uvedomujeme, ale napriek tomu sú tu ešte isté nedostatky. Čo sa stáva so 4200 tisícmi E, eurami všeobecných výdavkov poslancovi a musím platiť externého účtovníka na to, aby mi pomáhal s mojím účtovníctvom. Myslím si, že tieto veci by sa mali vykonávať v rámci Európskeho parlamentu a preto prosím o podporu o môj pozmenujúci návrh 33 odsek 66. Ďakujem, pán Fandal. Teraz na dve minúty kolegyňa Jendřejevská. Ďakujem veľmi pekne. Európsky úrad na nábor zamestnancov je jedničnou, jedničným úradom náboru pracovníkov pre európske inštitúcie. Ja som veľmi rada, že správa o udelení absolutórie sa zaoberá toto vecou. My musíme prijať a vyvinúť všetky snahy na to, aby sme odstránili a odstránili nedostatky a vytvorili rovnaké možnosti pre všetkých kandidátov, ktorí by radi pracovali v európskych inštitúciách. Doteraz je príliš malo úradníkov z nových členských krajín a podľa môjho názoru, ak zohľadníme vyšší manažment v rámci Európskej inštitúcií, tak um, je tam zastúpených skutočne príliš málo uh, ľudí z východnej Európy. Tí, ktorí dokážu spraviť konkurs, tak eh, príjmu iné pracovné miesta, a pretože musia čakať veľmi dlho, než sa celý proces náboru skončí. Som veľmi rád, rada, že EPSO spustilo reformný projekt no a, a tiež zohľadnilo niektoré pripomienky Európskeho parlamentu. Ja sa budem týmto projektom veľmi detálne zaoberať a budem EPSu neustále pripomínať, že EPSO by malo poprvé vyberať tých najlepších z najlepších, malo by vyberať tých najlepších kandidátov a potom nezodpovedosť za vytváranie zoznamov a vyberanie kandidátov, ktoré zohľadní aj rozhodnení členských štátov. Ďakujem pekne a teraz na 3 minúty kolega Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми... Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, drahí kolegovia, Chcel by som sa teraz vyjadriť k výdavkom a k absolutóriu Európskej exekutívy. Chcem ospravedlniť zároveň kolegu Kakisa, ktorý sa nemohol dnes dostaviť, ale on naozaj odvedol kus práce ako spravodajca za skupinu SAD. E, mal problémy s dopravou pokiaľ ide o vy, transparentné využívanie rozpočtu exekutívnych agentúr, tak to je veľmi vážny problém, pretože sa dotýka európskych financií vo všeobecnosti. Chcem poďakovať pánovi Matejovi ako aj členom Európskeho dvora auditorov, ako aj zodpovedným činiteľom agentúr, ktorí na tejto správe spolupracovali. Treba povedať, že rozpočet agentúr a jeho vypracovanie je veľmi zložitý proces, pretože jednotlivé agentúry a ich fungovanie sa navzájom líši. Na základe toho, čo sme videli, môžeme povedať, že toto fungovanie sa každým rokom zlepšuje a rád by som tiež doložil, že agentúry prijímajú kritiku, e, a, a, lebo ak by nebolo kritiky, tak by nebolo ani dôvery. Ale kritika sa znižuje a skutočne plnenie a efektívnosť plnenia rozpočtu agentúr sa zlepšuje. Agentúry vyvíjajú väčšie úsilie na zlepšenie systému kontroly a auditu. Samozrejme, že došlo k istým chybám a omylom, ktoré boli konštatované aj e, inými inštitúciami, ale je dobrou správou to, že ich môžeme prekonať. Bol tu veľký problém s so SEPOLom, to je Európske kolégium pre políciu, a to z rozličných dôvodov. Tieto problémy už dlhšie pretrvávajú, je to v oblasti účtovníctva, e, ďalej sú je to v pokiaľ ide o isté nezrovnalosti, pokiaľ ide o e, tendre a tak ďalej a tak ďalej. Pred niekoľkými rokmi došlo k istým kompromisom a sú tu už isté výsledky, avšak e, niektoré problémy pretrvávajú, preto navrhujem, aby absolutórium E, tejto agentúry za rok 2008 bolo odložené až dovtedy, kým tieto nezrovnalosti nebudú vyriešené. My máme sľub od zodpovedných činiteľov tejto agentúry, že tam, tak urobia čo najskôr. Pokiaľ ide o zodpovedných činiteľov týchto agentúr, naozaj prislúbili vyvinúť vyššie úsilie. Pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu v rozličných agentúrach, tak my môžeme veľa vecí zlepšiť. Napríklad treba pokračovať v úsilí e, rozpočtovej disciplíny a jej zvyšovania, ďalej e, prijať opatrenia na zjednodušenie účtovníctva a po tretie prijať návrh dvora auditorov, pokiaľ ide o dobré fungovanie týchto agentúr. Ďakujem pekne, teraz na dve minúty kolega Píper. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. A teraz pár, pripomien- pár pripomienok k vynakladaniu európskych prostriedkov. Máme tu osobitnú správu, osobitnú správu e, dvoru auditorov, ktoré pokrok Turecka. A my ako výbor pre rozpočtovú kontrolu sme sklamaní, komisia vynakladala prostriedky bez stratégie a účinnej kontroly predovšetkým chýbal konkrétny vzťah k pokroku v prístupovom procese. No aj teraz sa podľa nového nástroja IPA nádvor auditorov nedokáže zhodnotiť efektivitu vynakladaných prostriedkov. Do roku 2013 sa jedná o 4,8 milióna eur. Na rade panovala najskôr bezradnosť, kde je možný nejaký politický vplyv na nakladanie prostriedkov. Výbor pre rozpočtovú kontrolu od komisie preto žiada rýchle prepracovanie programu IPA a pokiaľ nedôjde k pokroku, tak pomoc by mala byť znížená na úroveň z roku 2006. Okrem toho, vo všeobecnosti hovoríme, a bez toho, aby sa to vzťahovalo špecificky na Turecko, že nástroj predvstupovej pomoci musí byť flexibilnejší a použitý aj pre iné oblasti. Len cieľ európskeho alebo členstva v EÚ môže byť nesprávnou investíciou. A teraz sa e, Zelený a Lavica kritizujú, že sa miešame do vnútorných vecí. A Turecko má osobitné zaukázanie. Nie, dámy a páni, keď nebudeme reagovať na očividné deficity, tak potom to bude aj osobitné zaobchádzanie. Keď je, dáme Turecku nejakú výnimku, tak aj pre Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko alebo Grécko môžeme skončiť s našou prácou, pretože je všetko rovnaká tematika. Ja si vyzývam komisiu, aby e, nezatvárala oči, len kvôli tomu, že to je Turecko. Podporujte vstup Turecka podľa kritérií, ktoré si spoločenstvo stanovilo samo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Piper. A teraz na dve minúty kolegyne Šaldemoze. Ďakujem za slovo. Rada by som dnes sa vyjadrila k absolutóriu. Ide o najkritickejšiu najkritickejšie udelenie absolutória zo strany EP a to je naozaj už e, znak konštruktivity a pozitivizmu je nezvyčajné, že inštitúcia si sama vystavuje e, absolutórium a že by tom, v tom bola aj najsilnejšia miera zodpovednosti, transparentnosti a kontroly. Ale táto správa k tomu prispieva, že totiž my tu v parlamente máme túto zodpovednosť a že vykonávame túto otvorenú kontrolu. To je naozaj potešiteľné. Ale samozrejme sú tu aj priestory na zlepšenie. Zo pár príkladov to aj zohľadňuje. Mali by sme viac dať občanom e, možnosť e, sledovať našu prácu. Ide to o to, že občania budú mať prístup e, na web stránkach, aj tí kritickí občania. Je dôležité, aby sme sa pozreli na to, ako naše súťaže a tendre tu v parlamente prebiehajú. Je to veľmi riziková oblasť a preto tu máme tiež dobre pozmenujúce návrhy Mali by sme tiež dbať na to, či e, štruktúry e, riadenia sú pre nás ako poslancov i občanov tam vonku transparentné, aby sme aj zvonku dokázali kontrolovať parlament. Ešte jedna banálna vec, mali by sme samozrejme e, sa snažiť nepoužívať prostriedky na prestavbu našich kancelárií tu v Štrasburgu. Mali by sme sa usilovať o to, aby sme mali len jedno sídlo, v Dánsku máme dlhú tradíciu trans- transparentnosti a dozoru nad daňovými prostriedkami. Považujem to za veľmi dôležité a toto musí dosiahnuť aj EÚ. Táto správa o absolutóriu ukazuje, že to berieme vážne a ideme krok správnym smerom a preto si myslím, že aj ostatné e, inštitúcie máme my právo kritizovať. Ďakujeme pani kolegyňa Šaldemoze a teraz na dve minúty pani kolegyňa Delange. Er Vážený pán predseda, ja naozaj si vysoko cením túto debatu a mám tu dva body. Poprvé schválenie rozpočtu Európskeho parlamentu, pretože samozrejme my musíme byť kritickí k nášmu rozpočtu a chceme kritizovať iných. A správa štasa je správa, za ktorú som hlasovala už pred 6 alebo 7 rokmi, ale odvtedy uplynulo 6 alebo 7 rokov. Veľa vecí sa odvtedy zlepšilo, napríklad e, výdavky neoprávnené takmer neexistujú a mnoho ďalších vecí. Toto všetko už je zmienené a spomenuli to kolegovia tu, ale neodráža sa to v správe a ja dúfam, že to bude do nej zapracované, aby tá správa bola pozitívnejšia. Pán spravodajca, dúfam, že budeme mať veľkú e, rozprávu o rozpočte v budúcnosti. Máme tu viac úloh, ktoré nám prideľuje Lisabonská zmluva, ale nemáme príliš, o, o príliš veľké množstvo platobných prostriedkov na to a preto potrebujeme e, dvor auditorov, ktorý by e, zohľadňoval všetky aspekty a kontroloval by aj dvojité plnenie rozpočtových prostriedkov. Ak chceme efektívny a kontrolovateľný rozpočet, tak potrebujeme nový účtovný dvor. V budúcnosti by mal účtovný dvor byť už e, zapojení do debát o rozpočte, do schvaľovania rozpočtu. E, chcela by som sa spýtať, e, čo si o tom myslí komisia. Ďakujeme kolegyňa Delange. Nasleduje pán kolega Won na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Rád by som hovoril k tomuto absolutóriu. V prvom rade však poďakujem spravodajcovi za e, tvrdú prácu. Všetci tu prítomní chcú e, zlepšiť otvorenosť a transparentnosť a chcú e, hodnotu za vynaložené daňové prostriedky. Nie všetky zmeny sú zlepšením. Neviem, či tie odporúčania v tejto správe sú vlastne zlepšením. Napríklad naše odporúčanie odstrániť kúpeľne tu v, tejto, v tom, tejto budove. Je veľmi nákladná investícia. Takisto flotily vozidiel Európskeho parlamentu. Takisto sú tu ďalšie časti, ktoré sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2011, napríklad Europarl TV. Zistenie, či je to efektívna investícia a plní si svoje činnosti. Takisto výzva k dlhodobej eh, budovovej stratégie stratégií. Takisto určité odporúčania pokrývajú e, určité témy, kde v procese došlo k zlepšeniam. Chcel by som povedať, pán predseda, že sú určité pozitíva v tejto správe a tie by mali byť podporené, napríklad e, redukcia, zníženie e, plýtvania papierom, množstvo vytlačených dokumentov. Tu musí byť predsa priestor na úspory takisto racionalizácia vonkajších zadávania, vonkajších štúdií a spolupráca s inými inštitúciami týmto štúdiam, aby sme sa vyhli duplifikovaniu a viem, že k tomu budú predložených viacer, viacero pozmeňujúcich návrhov. Takisto správa žiada každoročnú správu manažmentu rizik. To je tiež dobrý návrh. Toto všetko ukazuje, že je tu potreba vyváženosti e, diskusí Eh, nepochybujem však o tom, že eh, výbor Kokobu v budúcnosti zabezpečí výkon svojej zodpovednosti, aby v budúcnosti tie naše odporúčania z tejto správy eh, boli aj implementované. Ďakujem. Ďakujeme kolega Von. Teraz kolega Rubich na dve minúty. Vážený pán predseda, dámy a páni, v prvom rade by som chcel povedať, že ma potešilo, že som musel ísť tento týždeň sem do Štrasburgu a nie do Bruselu, pretože Štrasburg je mi bližší, eh, je pre mňa bližšie a napriek eh, poruch eh, výpadkom v leteckej doprave som sa sa mohol dostaviť. Na, za tento týždeň treba povedať, že sme vyprodukovali asi toľkoto papiera. To vám len ukazuje, čo všetko tento týždeň musí prejsť plénom. A preto chcem povedať, že je potrebné, aby sme mali elektronickú možnosť k tých, k prístupu k týmto dokumentom, aby pri hlasovaniach sme mali tie pozmeňujúce návrhy, ktoré potrebujeme v našich jazykoch, tak aby tie hlasovania pri, mohli byť realizované e, príslušným spôsobom. Máme tu vždy na obed stovky hlasovaní a bolo by dobre, aby sme nemuseli sa teperiť s týmto papierom, alebo aby sme to mali e, elektronicky. Európsky parlament by mal byť naozaj vodcom e, pri technológiách. Po druhé, vždy keď tu cestujeme, tak máme za to e, vyučtovania, ktoré v poslednej dobe sa veľmi byrokratizujú, pre nás ako poslancov je to oveľa viac námahy, takisto pre administratívu dodatočný audit znamená dodatočné požiadavky a myslím si, mali by sme zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa vráti k tomu pôvodnému, správnemu vyučtovávaniu a tú námahu byrokracie eh, by sa dala zvýšiť o 25 a nie tak, ako tomu bolo v posledných mesiacoch, o 50 zvýšiť. Pokiaľ ide o štruktúru, by som chcel poprosiť komisiu, aby preverila po tom, čo sme tu riešili momentálne po, po finančnej stránke viacero krízových krajín, preveriť teda, či e, kohezné a regionálne fondy by mohli viac, smer, viac smerovať do investícií a nie ku, smerom ku konzumácii európskych podporných prostriedkov. Aj to zvýšenie na 1,27 konkrétne v investičnej oblasti, aby to bolo naozaj zmysluplné. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Rubiš. A na záver eh, medzi bežnými rečníkmi pani kolegyňa Tikal, minúta 30. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Najskôr sa chcem zmieniť o plnení rozpočtu Európskej únie za rok 2008, konkrétne rozpočet komisie a exekutívnych agentúr. Myslím si, že by sme mali nasledovať iniciatívu Dánska, Holandska a tak ďalej, ktoré chceli urobiť národné vyhlásenia. Dúfame, že aj ďalšie krajiny e, k tomu pristúpi, alebo ak ostatné krajiny začnú robiť deklarácie o výdavkov, dosiahneme pokrok. Preto žiadam Európsku komisiu, aby vypracovala odporúčania ohľadne vypracúvania týchto národných deklarácií o riadení výdavkov. Pokiaľ ide o výskum, myslím si, že súčasné zdroje nám neumožňujú mať dôstojný výskum a preto je potrebné zlepšiť budúci rámcový program pre výskum. Rovnako chcem spomenúť rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu údajov. Na účtoch tejto agentúry boli príjmy vo výške viac ako 143 tisíc eur. To znamená, že agentúra na veľmi krátke obdobie má veľmi veľké finančné zdroje a preto by bolo potrebné kontrolovať nielen e, spravovanie e, finančných prostriedkov, e, ktoré i hneď agentúra potrebuje, ale takisto sa pozrieť na to, ako prebytky rozpočtu týchto agentúr možno využiť v nasledujúcich rokoch. Ďakujem pekne v rámci keď ja ako prvý dostal slovo kolega Seber. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že keď chceme jednu úniu, ktorú občania budú akceptovať, tak eh, centrálnym bodom je, že aby ľudia vedeli, čo, ako, na čo sa vynakladajú eh, prostriedky daňových poplatníkov. No a, a to, čo žiadala kolegyňa Šaldemose, viac transparentnosti, eh, to je to, na čom stojí a padá európsky projekt. Nejde však len o transparentnosť, ale aj pochopiteľnosť my sme platení za to, aby sme sa e, na plný úvezok venovali týmto veciam a myslím, že občania by mali mať možnosť, keď si občasne e, prečítajú nejaký dokument, aby tomu rozumeli. No a preto si myslím, že komisiu e, treba vyzvať, aby sa venovala čitateľnosti svojich dokumentov. No a ja si myslím, že občanom by bolo hneď jasné, aký veľký alebo malý je rozpočet EÚ a ako veľa sa žiada neustále od únie. Takže výzva členských štátov, aby Európska únia niečo robila, ale na druhej strane nedávajú peniaze. To je politický problém, s ktorým sa každodenne stretávame a komisia tu má oblasť, ktorú by mala v budúcnosti, v veľmi blízkej budúcnosti vyriešiť. Ďakujem pekne, kolega Seber. A ako ďalší dostáva slovo kolega Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, ja chcem jedno slovo k tým kritickým konfrontáciám k predstavu pre Turecko tá od roku 2020 neustále rastie, aj keď Turecko zaznamenáva, nezaznamenáva pokroky, skôr ide späť. Tie prostriedky neboli cieľene vynaložené a dostatočne vyhodnotené. A preto žiadam komisiu, aby vysvetlila, čo sa deje s tými 800 miliónmi eur ročne pre Turecko. Teraz všeobecne k tým rôznym kritériám to to, to, to, to, to bujný nárast počtu agentúr, rozširovanie ich kompetencií vôbec nesú, nesúhlasí s eh, Lisabonskou zmluvou o odporovaní byrokracie. No a ešte eh, tomu observatóriu pre drogy a drogovú závislosti. Eh, ja, mňa by zaujímalo, či, či spali, keď hm, boli legalizované tvrdé drogy v Čechách a otvorili sa tým dvere Nuž, to sa mi vôbec nepáči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Obermajer. A ako ďalší dostal slovo kolega Kaspari. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel tiež sa venovať téme prestupovej pomoci. Dvor auditorov hovorí, že nedokáže na základe súčasných programov preukázať náležité vynakladanie prostriedkov. Európska komisia teda spustila programy, ktoré sa nedajú kontrolovať a ktorých účinnosť sa nedá skontrolovať. Výbor pre kontrolu rozpočtu eh, vo svojom stanovisku predložil jasné stanovisko. No a teraz eh, je tu tvrdý lobbying zo strany Turecka no a v otázke, otázke predstupovej pomoci sa nehovorí o tom, či má Turecko vstúpiť alebo nie nehovorí sa o tom, či sa chceme niekomu zapačiť alebo nie. Nie. Ide o to, že treba preveriť, či programy sú skutočne účinné, či dosiahnu svojich cieľových skupín. Ide o to, aby sme náležite e, vynakladali prostriedky európskych daňových poplatníkov a preto by som bol veľmi rád, e, keby e, sa prijalo rozhodnutie a plnili všetky kritéria. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Kaspari. A nasleduje kolega Bronz. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja zastupujem politickú skupinu európskych konzervatívcov no a možno, možno má niekto podozrenie, že my sme proti EU. Ja by som chcel byť proti tomu vyvrátiť e, tento názor. Ja dúfam, e, že budeme môcť podporiť absolutórium, ak budú dôkazy na náležité pre vynakladanie prostriedkov. Avšak my budeme proti udeleniu absolutória e, kvôli mnohým nedostatkom. My si nebudeme nemôžeme zamieňať schválenie výdavkov so schválením alebo neschválením cieľu. No a naša skupina bude mať rovnaký prístup. Neoblomne ďakujem pekne, pán Brons. A ako posledná dostáva slovo kolegyňa Klás. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. My hovoríme o absolutóriu, o udelení absolutória za rozpočet roku 2008, ale udelenie absolutória je tiež vždy príležitosť pozrieť sa do budúcnosti. Ja si myslím, že treba sa pozrieť do budúcnosti tých mnohých agentúr. Tieto agentúry treba určite vybaviť náležitými finančnými prostriedkami, ale treba sa zoberať aj tým, aby mali nejakú obsahovú náplň svojej činnosti. Teraz sa, sa spomeniem na E, agentúru ECHA, ktorá zodpovedá za chémiu, ktorá má mať v, v blízkej budúcnosti rozšírené kompetencie zaujúce aj biocidmi A každý sa musí snažiť o to, aby efektívna činnosť bola zameraná na budúcnosť, aby sa to týkalo našej činnosti, no a potom som za to, aby aj táto agentúra v budúcnosti pre nás pracovala efektívne a dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Klas. No a Teraz za komisiu dostal slovo pán Šemeta. Uh, thank you, president. Ďakujem. Rád by som zdôraznil uh, odhodlanie komisie smerom k pokroku za posledné obdobie, aby sme ešte zlepšili použitie prostriedkov. Budem si pozorne študovať rozhodnutia absolutória, ktoré bude prijaté o dva týždne a komisia zabezpečí dobré vyhodnocovanie. Takisto by som chcel vám poďakovať za veľmi dobrú diskusiu dnes. Myslím si, že mnohé dobré nápady, ktoré tu boli vyjadrené počas diskusie, si zaslúžia spomenutie, zo pár z nich uvediem. Poprvé, pokiaľ ide vyhlásenia národného správania, to povedal pán Stás, i ďalší z vás, vám môžem pripomenúť, že spolu s komisárom eh, Levandovským kým sme poslali list Kokobu, kde hovoríme o tom, že eh, revízia finančných usmernení eh, bude, si zaslúži návrh, pokiaľ ide o národné výkazy o spravovaní, takisto zjednodušenie, pokiaľ ide o zníženie konceptu tolerovateľného nej eh, miery rizika, chýb, takisto spravovanie štrukturálnych fondov. Pán Sondergaard sa veľmi eh, zaoberal touto problematikou. Pokiaľ ide o úlohu vnútorného auditu a vnútorných kontrol, čo spomínala pani Hercog. Nuž, zdieľam jej pohľad a môžem len povedať, že o týždeň budeme diskutovať auditovú stratégiu e, na roky 2010 až 2012, kde, kde bude venovaná veľká pozornosť vnútorným kontrolným systémom v komisii. Takisto zdieľam názory pána Odyho a ďalších z vás, pokiaľ ide o postupy absolut, udelovania absolutoria. Musíme tu začať diskusiu o zlepšení procedúry udelovania absolutória, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, najlepšiu implementáciu, čo najrychlejšie, pretože teraz tu máme rok 2010 a toto absolutórium e, e, za rok 2008 je takmer nemožné implementovať niečo v roku 2009. Takže si myslím, že dobrá diskusia v, za účasti zúčastnených e, účtovného dvoru, to všetko je potrebné. Ja zdieľam vaše názory i názory ďalších poslancov, ktorí hovorili o týchto otázkach. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o otázke efektívnosti použitia európskych prostriedkov. V, našom, v našej strategii vnútorného auditu veľkú pozornosť venujeme zlepšeniu auditu smerom k eh, auditu efektívnosti použitia európskych prostriedkov a toto nám určite prinesie výsledky v budúcnosti. K Turecku komisia bude sledovať zlepšenie cieľov a monitorovanie pokroku. Musíme zlepšiť kvalitu použitia prostriedkov od stanovovania cieľov až po evaluáciu dopadov. Naše výsledky demonstrujú, že Európska únia zlepšuje svoj spôsob, akým e, používa prostriedky, ktoré boli zverené. Tento pokrok je tiež výsledkom vašeho pokroku e, ako inštitúcie, ktorá udeluje absolutórium. Treba byť kritický, keď veci nie sú uspokojivé, ale treba podporovať e, tých, ktorí zaznamenali pokrok. Toto je dôležité posolstvo pre občanov EÚ. Záverom preto poviem, že veľmi chcem poďakovať parlamentu za podporu, jeho podporu úsilia komisie k lepšiemu spravovaniu rozpočtu Európskej únie. Ďakujeme, pán komisár Šemeta. A teraz jednotliví spravodajcovia majú každý dve minúty na záverečné stanoviska. Začneme kolegom Gajerom tichým protokolom. No, ďakujem pekne. Ja zastupujem nášho spravodajcu Bogoslava Liberackého, ktorý ako mnohí ďalší poslanci eh, parlamentu sa stal obeťou eh, dopravných eh, problémov. To však veľmi rád urobím a ešte raz mm, sa budem venovať niektorým pripomienkam v rámci diskusie. Najskôr, vážený pán komisár Šemeta, vy ste zdôraznili na no moje uspokojenie to, že komisia príjme kroky, aby sa zlepšila zodpovednosť, posledná zodpovednosť jednotlivých čo, aktérov v rámci vedenia účtovníctva EÚ. Vieme, čo to znamená. Znamená to, že členské štáty Európskej únie, e, ktoré spravujú väčšinu európskych prostriedkov, to budú musieť robiť podľa všetkých pravidel, pretože všetci tiež vieme, že väčšina chýb, ktoré sa stávajú pri vynakladaniu prostriedkov je zo strany členských štátov. No a preto, drahé kolegyne a kolegovia, je neuspokojivé, keď v rámci diskusie zástupcovia EFT a ECR, ktorí, bohužiaľ, okrem kolegu Čarneckého, už majú všetci iné povinnosti, že komisiu veľmi silne kritizujú a odmietajú udeliť absolutórium. Ja by som od všetkých očakával, že tu bude podpora toho, aby sa presadili národné prehlásenia o riadení, pretože tam sa práve robia tie chyby a mm, na tejto úrovni je spolupráca nedostatočná a preto e, nie je veľmi priateľné, keď e, zástupcovia ECR hovoria, že to nesplňa štandardy. Je to podpriemerné k predstupovej pomoci. Tam treba niečo uviezť na pravú mieru. Chcel by som len pripomenúť, že výbor pre rozpočtovú kontrolu len malou väčšinou podporil spravodajcu a tiež len pripomínam, že v rámci vypracovania správy to bolo tak, že Európsky dvor auditorov pripomínal spravodajcovi, že v jeho správe ide o komisiu, ktorá sa kritizuje, a nie Turecko. No a kolegovia z EPP predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré sme tam chceli vyňať, pretože sa nejedná o vydávanie daňových prostriedkov ako otázku, kam bude smerovať rozšírenie s Tureckom. Bohužiaľ, už nemám čas. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Gajer. A ako ďalšia nasleduje kolegyňa Ayala Sender. Ďakujem, pán predsedajúci. Na záver by som chcela povedať pánovi komisárovi Šemetovi a príslušným oddeleniam komisie, ktoré sú zodpovedné za humanitnú pomoc, poďakovanie a uznanie. Rovnako chcem poďakovať aj španielskému predsedníctvu za úsilie pri príprave tohto absolutória, ako aj pri príprave novej interinštitucionálnej dohody. A rovnako chcem prejaviť moje odmietnutie E, e, postupu parlamentu, ktorý e, nepredpokladal pozvanie zástupcu Rady a komisie až do dnešného rána na naše zasadnutie. Keby sme ich neboli pozvali, boli by sme sa zosmiešnili. Myslím si, že naše nové inštitút zo spodpovednosti musia byť podporené aj interinštitucionálne. Za výbor pre E, rozvojovú pomoc chcem poďakovať kolegom a vyjadriť uspokojenie nad e, transparentnou aplikáciou rozvojovej pomoci. Európska únia umožňuje občanom e, uvedomiť si transparentnosť poskytovania tejto pomoci, ktorá je čoraz viditeľnejšia a rozsiahlejšia, ale často E, si kladieme otázky, prečo podporujeme niektoré vlády, ak sa v týchto krajinách neaplikujú príslušné e, kontrolné e, mechanizmy, kde sa realizujú štátne prevraty a kde skutočne je problematická situácia. Preto je dôležité, aby sme sa nad týmito otázkami zamysleli aj pri riešení 7., 8. a 10. Európskeho Fedu. E, Európsky parlament musí takisto bdieť nad tým, aby nová interinstitucionálna dohoda po Lisabonskej zmluve nezhoršila, alebo jednoducho, aby tam nezanikli získané e, výdobytky. Ďakujem. Ďakujem pekne, drahá kolegyňa Sender. A teraz kolega Stas. Eh, Ďakujem, Chcel by som všetkým poslancom povedať, najmä tým, ktorí sa vyjadrovali k mojej správe, pánovi pán Gebrandy, Hercog, Gajer, Schalemuze a tak ďalej, pán Fogen. Všetci e, mali pripomienky k mojej správe. Ja som si poznamenal, čo povedali, ale musím prejaviť aj E, moju istú nespokojnosť a prekvapenie, pretože už po tretí krát som spravodajcom rozpočtu a e, spravodajcom absolutória rozpočtového pre Európsky parlament. Prvé dva razy bola kritika konštruktívna a teraz e, musím povedať, že tú kritiku nemôžem prijať tak ľahko. Zdá sa, že teraz si niektorí kritici viac nabrúsili zúbky je tu nedos, istý nedostatok disponibility k e, autokritike a útočia na mňa moji vlastní kolegovia a hovoria, že tvojou kritikou, tvojou správou jednoducho e, dávaš vodu na mlyn eurokritikom. Nie, ja som presvedčeným zástancom Európy, ale som aj kritický. A to, čo som hovoril o tom dobrovoľnom penzijnom fonde. To je ne- neakceptovateľné a mojou povinnosťou je povedať to, lebo my, Európania, ktorí si želáme Európu, to musíme povedať, lebo euroskeptici e, práve napredujú práve vďaka takýmto napoli objasneným záležitostiam. A práve preto e, moje východisková pozícia je tá, že budem kritický. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Černecký. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Gajerovi, ktorý dosiahol to, že konečne hovoríme vlastným hlasom. Rád by som dodal, že sa naučil zo vlastného španielského ministra, ktorý vie, kedy treba odísť. Odišiel, keď sa kritizuje rada. Nebol tu na začiatku, keď som kritizoval radu a nie je tu ani na konci, keď sa radu opätovne kritizovať. To určite nie je náhoda, že z tých siedmých inštitúcií, ktoré som mohol hodnoty, v šiestich je v zásade všetko v poriadku, ale jedna inštitúcia má problémy. Pred rokom to bolo podobné. Rada dostala absolutórium až novembri. Dúfam, že teraz to bude skôr, ale veľmi nerad by som bol, keby opätovne nastala situácia, keď dostaneme dokumenty nie za rok 2008, ale za rok 2007. Pretože to svedčí buď o tom, že sa generálny tajomník rady snaží niečo zakrývať, alebo že sa k parlamentu stavíme ako k nejakému neposlušnému žiačikovi. No, všetky inštitúcie sú si rovné, ale niekto má pocit, že je rovnejší. No, v súlede s tým, čo poznáme z románu George Orwella. A to je veľmi znepokojivá situácia. V tom, čo hovoril predseda rady, bolo povedané niečo veľmi dôležitého, veľmi dôležitý návrh. Ide o to, aby sme zrušili tú džentlmanskú dohodu a uznali, že parlament bol 40 rokov menovaný, teraz je volený a teraz sa k nemu musíme takto aj stavať. Ďakujem za to a želám o podporu mojich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, pán Čarnecký. No a na záver bude hovoriť kolegyňa Matie. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí naozaj vynikajúco s nami spolupracovali pri príprave tejto správy, ako aj všetkým ľuďom e, z výboru, lebo to bola naozaj namáhavá správa a chcem poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Plne zdieľam ich obavy, ktoré vyjadrili vo svojich vystúpeniach Ehm, pokiaľ ide o väč väčšiu mieru transparentnosti pri kontrole európskych fondov. To je legitímna požiadavka. Chcem pripomenúť, že tieto agentúry, o ktorých sa hovorilo, majú aj politickú misiu a tá je rovnako dôležitá a táto politická e, misia e, im prideľuje istý pracovný program. E, ten musí byť koherentný s politikou Európskej únie a musí byť aj kontrolovaný. To je želanie všetkých troch inštitúcií. Kým niektoré agentúry prirodzene a spontánne spolupracujú, ďalšie sú oveľa menej receptívne a v týchto prípadoch naše texty, ktorými disponujú inštitúcie, nemajú žiadne mechanizmy, ako to napraviť, takže to by bolo potrebné v budúcnosti ošetriť. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne Matiev. No a ja by som ešte rád dodal, čo ma našťastie eh, informovali služby, prešli protokoly minulých rokov a rada v minulom mandáte iba raz sa zaujala stanovisko a, a prišla v rámci diskusie a to len v druhom čítaní, pretože eh, pôvodne absolutórium a oddelenie absolutória v roku 2009 bolo posunuté a preto určite nie je zle, že sme na ceste e, e, zlepšovania. Dobre, rozpráva je ukončená, hlasovať sa bude v máji no a pokračovanie e, tohto zasadnutia bude o 15.00 dnes po obede.